Bene, possiamo iniziare. Takže by sme mohli znova začať s našim dnešným zasadnutím. Ospravedlňujem sa za oneskorenie, ale máme tu program pred sebou, ktorý je dosť dlhý. Máme tu toho veľa na programe. Eh, perfect. E abbiamo lo scambio di opinioni con il SEA. Máme tu výmenu názorov medzi SOVČ a nami o prioritách k 40. zasadnutiu UNHCR v Ženeve 24. februára až 22. marca. A budeme hovoriť o reformách efektívnosti Rady pre ľudské práva Konferencia predsedov sa minulý týždeň rozhodla, že pôjde delegácia výboru DROA na 40. zasadnutie UNHRC a tejto delegácii budú 7 poslanci, poslankyne a predseda výboru DROA traja za EPP, dvaja za SAD, jeden za ECR a jeden za ALDE môže ísť. Sekretariat pripraví program. E, dnes tu máme pani Kiaru O'Brien, ktorá je predsedníčka e, útvaru COHOM z SVČ a tá nás e, bude bližšie informovať o reformách efektívnosti Rady pre ľudské práva vrátane racionalizácie. Bude hovoriť o prvých e, s, s krokoch a reflexiách Rady o svojom statuse. To zase súvisí s všeobecným zhromaždením v 2021. Nech sa páči. Máte slovo, dostávate hneď slovo. Som rada, že môžem byť opäť medzi vami. Prepačte, že som meškala, ale je to kvôli doprave. Teším sa, že môžem spolupracovať so sekretariatom DRO a takto úzko tento rok. Teším sa, že pán Panceri príde na náš útvar kohom, e, tak ako ja som tu. Na fronte ľudských práv z hľadiska kohom a z hľadiska e, rady môžeme povedať, že sa veci zlepšujú celkovo na svete sa viac chránia ľudské práva. Všeobecne e, som štvrtý rok v tejto práci. Možno by som mohla aktualizovať informácie o bezpečí, obhajcov ľudských práv a o priestore, demokratickom priestore pre občianskú spoločnosť. Toto sú pre nás všetkých priority. E, veľmi sa obávame represálií, máme obavy a máme tu mechanizmus OSN, budeme spolupracovať s regionálnymi kolegami, ktoré, ktorí prijímajú uznesenia o porušeniach ľudských práv a sústredíme sa na obhajobu environmentálnych práv. Takisto e, na vodu, na čistotu a hygienu, sanitizáciu, celkovo v širokom slova zmysle životné prostredie. E, práca ako taká Napredovali sme, tak ako to už spomenul predseda. Celkovo rada je naozaj, má plné ruky práce, je obeťou svojho vlastného úspechu, pretože tá reforma efektívnosti za ostatné roky sa už rozbehla. V decembri 2018 to odštartovalo vyjadrením sa zo strany prezidenta a budeme mať nového prezidenta, ktorý je zo Senegalu. Boli tu hmatateľné zlepšenia práce Rady pre ľudské práva. Prijali sme uznesenia, e, ktoré teraz sa budú robiť dvojročne alebo trojročne. A počas tohto obdobia sa bude e, sledovať, ako sa implementujú závery predchádzajúcich uznesení, aj čo sa týka slobody náboženskej, práva dieťaťa, v duchu racionalizácie. Tešíme sa na dôležité postupy, ktoré sa rozbehnú v nasledujúcich rokoch v širokom zmysle ľudských práv. Orgán monitorovania dohôd, tam bude v roku 2020 uznesenie na valnom zhromaždení. Kohom pripraví nové stanovisko o tom, že sme aktívne zaangažovaní v tomto procese. Máme už návrhy na stole. Ako viete, ochrana týchto útvarov pre monitorovanie zmluv e, je dôležitou prácou. Revízia práce Rady pre ľudské práva sa e, ukončí do roku 2021. Budeme hovoriť aj o témach, ako revízia do roku 2021 sa bude zaoberať e, statusom rady, e, jeho vzťahom k valnému zhromaždeniu. Čo sa týka našich priorít v Kohome tento rok, máme tu proces internej diskusie o našich prioritách. Včera e, Rada pre zahraničné záležitosti prijala závery rady a to sa týka aj Fóra pre ľudské práva. Pozrite si oceky 20+, plus, ktoré vám dajú na predstavu o šírke a hĺbke toho, čím sa budeme zaoberať. Možno, že niektoré hlavné priority e, na konci budúceho týždňa sa práca rozbehne. Máme tu strategický prístup práce v Rade pre ľudské práva. Tento rámec nám pomáha tu v Bruseli e, spolupracovať s kolegami v Ženeve a takisto príjmať námety k prioritám z tretich krajín. Takisto nám to umožňuje potrebnú flexibilitu našej delegácii v Ženeve, aby e, spolufungovala efektívne s partnermi. 40. zasadnutie sa bude venovať aj slobode náboženstva a presvedčenia. Bude to naozaj sofistikované, komplexné. Tento text e, budeme zdôrazňovať, ako rozhodne sme zainteresovaní v univerzalite a to, takto sa budeme stavať aj k náboženstvu a presvedčeniu. Máme tu kolegov z OIC, ktorí sa zaoberajú očierňovaním náboženstiev. To je tiež súčasťou uznesenia. Táto uznes- toto uznesenie tohto roka OSN vymenuje špeciálneho spravodajcu a táto rezolúcia by sa mala povinne príjmať každé, druhé roky, každé dva roky. Takisto tu máme uznesenie o právach dieťaťa. V latinskoamerickej skupine Grulak sa e, pracuje a sústreďujeme sa na práva detí s handicapom a na vzdelávanie. Ďalej tu máme uznesenie o Mianmarsku a DPOK. DPOK bude uznesenie, ktoré je naozaj veľmi silné. Spolupráca s Japonskom v tomto zmysle. A budeme hovoriť o porušovaniach ľudských práv a o rozšírení mandátu špeciálneho spravodajstva DPRK, to je Severná Korea. Tým sa budeme zaoberať e, najmä v nasledujúcich mesiacoch a takisto musíme udržať túto dynamiku aj v nasledujúcich rokoch. Čo sa týka Mianmarska, máme tú situáciu v systéme RAK Slovakiach, aj v iných častiach eh, oblasti, aj v iných oblastiach, takisto v Bangladeži. Tieto uznesenia Rady pre ľudské práva minulý rok v septembri zapracovali aj nezávislý medzinárodný mechanizmus, ktorý sa má založiť, ktorý má konsolidovať a analyzovať dôkazy z najdôležitejších eh, porušení. A toto bude trvať až do roku 2021. Toto začne od roku 2011 do roku 2021, tento časový úsek. Takisto e, hľadáme spoluprácu s národnými postupmi pre vyšetrovanie a usúvzťaženie týchto mechanizmov s e, mechanizmami OSN. Ďalej tu máme Burundi, Sýriu, najmä tá rezolúcia k Sýrii, tam budeme hovoriť aj o mandáte vyšetrovacej komisie EÚ aj finančne od roku 2011 sústredíme na túto vec. Takisto budeme monitorovať situáciu v mnohých krajinách, ktoré sú e, na programe Rady Sri Lanka, Južný Sudán, Gruzinsko, Líbia, Mali a vyvíjajúca sa situácia vo Venezuela, Nikaraguj, to len okrem iných ešte budú ďalšie. Tieto priority, ktoré som spomenula, e, nebudú tie jediné. Treba sa venovať aj júnovému zasadnutiu, ktoré sa zameria na rodovú rovnosť a ženy v parlamentoch. Nedávno sme sa zhodli na stanovisku Európskej únii, únie, e, ktorý bude budú, na zasadnutie v New Yorku budúci rok. Takisto sa budeme venovať sociálnej ochrane. Vidíte, že tu máme ambície na e, zasadnutie v New Yorku. Veľmi rada odpoviem na všetky vaše otázky. Toľko z mojej strany. Grácie. Barbara. Ďakujeme pekne, Barbara. Veľmi e, široká paleta programu Rady pre ľudské práva. Takisto, pokiaľ hovoríme o prioritách, e, ide o rozhodnutia Rady pre zahraničné záležitosti. Mám otázky k Číne. Zdá sa tu byť posun. Konferencia islamských krajín tlačí na e, vyšetrovanie vyšetrovaciu e, misiu do Xinjiangu. Podporujete to, alebo si myslíte, že toto bude súčasťou uznesenia? Potom ďalej Tvrdíte, že pracujete na situácii bojovníkov za ľudské práva a životné prostredie a potom, keď zmením tému, pokiaľ ide o, o e, ľudské práva v spojení e, s e, podnikaním, prečo tu nie je prepojenie s obrovským množstvom E, úmrtí a útokov na aktivistov v oblasti e, ekológie, environmentalistických aktivistov. A ďalej to isté sa týka kategórie e, priemyslu zbrojárskeho. Tu by sa dalo spraviť prepojenie k vojnovým zločinom v súvislosti s uznesením Gemenu a Sýrii. Ďalej potom Povedali ste, že sa zameriavate na Sri Lanku. Správa bude 20. marca zo zdielne pani Vašely. A čo si myslíte, že z toho vzíde? Uznesenie alebo v akej forme e, bude sa dosledovávať táto e, správa? Ja som sa zúčastnila, bola som minulý týždeň v Ženeve. Mám len veľmi vágne správy. Taktiež e, k Iránu sa chcem spýtať či tu bude podobné uznesenie ako minulý rok, alebo je tu nejaký posun, že to bude širšie poňaté. Pokiaľ ide o ľudské práva a boj proti terorizmu, zdá sa, že EU a Mexiko spolupracujú, dokonca s Egyptom, ale čo to znamená pre obsah uznesenia? Bude to silné uznesenie? Ak Saudskej Arábii Mali sme tu e, nevestu zosnulého e, Kašugio. Parlament chce vytvoriť špeciálneho spravodajcu k e, Saudskej Arabii. Je, to, je tu e, niečo, na čo sa chcete pozrieť vo všeobecnosti? Vstup e, občanskej spoločnosti do vašej rady a akreditácia sa stále sťažuje. Čína má silný vplyv, kedykoľvek sa hovorí, e, kedykoľvek sa spomenie Tajvan, e, zruší sa akreditácia. E, sledujete túto otázku a potom, aký máte postoj, keďže Spojené štáty už nie sú členmi Rady pre ľudské práva, ďalšie členské krajiny a EÚ zaplnia túto medzeru, alebo je to veľmi ťažké, keďže uh, už tu nemáme Spojené štáty k Líbii. Nevylúčili ste to, alebo som to možno nezačula, ako pracuje uh, e, EU na Líbii. Je tu práca potláčaná uh, Talianskom a potom Filipíny ako sa to pretaví e, do e, programu ľudskoprávnej rady. Ďakujem. Mi pare che ce ne domande a sufficienza per... Zdá sa mi, že tu išlo naozaj o celú paletu otázok. Nech sa páči. Budem sa snažiť zodpovedať toľko z toho, čo viem. Pokiaľ ide o Čínu, nemám uh, najnovšie informácie. Uh, pokiaľ ide o uh, vyšetrovaciu misiu, uh, komentára zo strany Turecka z posledných dní uh, pred Ženevou sa budú oslovovať všetky zúčastnené skupiny viaceré diplomatické snahy, pokiaľ ide o zhromaždenie maxima informácií k tomu, čo sa deje v Čingšang, aby sme využili našu radu na vyjadrenie našich eh, eh, obáv toto je tá možnosť vyjadriť veľké výhrady k Číne, pretože e, nie je tu uznesenie k Ukrajine a využijeme tento nástroj v snahe nájsť e, možnosť napravy zo strany e, Číny k samotnej existencii tých tzv. prevychovávacích táborov v tejto provincii treba eh, naozaj eh, eh, byť v situácii kolektívneho vyjednávania. Množstvo ľudí, kolegov z mimo vládek smeruje práve týmto smerom. Pokiaľ ide o environmentálnych aktivistov a pokiaľ ide o prepojenie priemyslu a ľudských práv, je tu jasné prepojenie medzi našou prácou podporujúcou environmentalistov a takisto priemysel a bol tu jeden mm, projekt e, v oblasti lesníctva. Ale rada by som zdôraznila hlavne skutočnosť, že vidíme prepojenie so skutočnosťou, že uznesenie e, z dielne Norska k environmentalistom tohto tohto roku bude veľmi užitočné. Vždy uh, uh, si všímame, v kohome veľký podiel uh, rôznych uh, obhajcov ľudských práv. Veľmi často ide práve o environmentálnych aktivistov treba pripomínať e, e, riadiace na, e, nástroje a línie OSN, ktoré nám poskytujú viaceré nástroje na to, aby sme podporili e, a chránili týchto e, aktivistov environmentálnych aj bojovníkov za ľudské práva v priemysle. Pokiaľ ide o zbrojársky priemysel, ťažko k tomu o, niečo dodať, osobitne pokiaľ ide tie dve uznesenia k Sýrii a Jemene, Jemenu tie uznesenia, kde máme nezávislý externý vyšetrovací e, výbor. Tu def- definujeme naše priority a e, zodpovednosť pri e, zbere dôkazov, či už ide o dôkazy z otvorených zdrojov alebo priamo v teréne, snažíme sa o širší záber hľadajúc zdroje pôvodu zbraní. E, k Sri Lanke uznesenie bude e, veľmi dôležitý e, follow-up k uzneseniu z roku 2015, kde sa nadviaže na ten prechodný mechanizmus spravodlivosti, ktorý sa vtedy vytvoril. Jednotlivé aspekty toho uznesenia čakajú ešte na implementáciu rozhodnutia súdu. Tu musia byť platné, ale je to jedna z našich priorít, teda podpora tohto uznesenia. Budeme musieť e, bojovať za to rozšírenie, aby sme e, zotrvali v tom tempe. Tá, určite tá jedna e, z priorit tvorcov bude, aby bolo to uznesenie tvrdé, aby sa pokročilo v zmierovaní, aj v zodpovednosti, e, braní na zodpovednosť. A pokiaľ ide o Irán, tradičné dve uznesenia e, v rámci UNHCR rady v marci a potom vo Všeobecnej rade v októbri. V marci bude e, gestorom náš švédsky kolega, náš prístup k Iránu sa nezmení tak ako bol, pretrvával v generálnom zhromaždení aj v UNHCR, pokiaľ ide o azyl, trest smrti, zadržiavanie, ale i ďalšie úsilie, aby sme sledovali uh, signály pokroku. Taký bude náš pokrok. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, Treba poznamenať, e, e, e, že spravodajkyňa OSN pre boj proti terorizmu bude v Bruseli budúci týždeň na misii. Zúčastní sa Svetového kongresu bojujúceho za zrušenie trestu smrti a veľmi nás potešil pokrok medzi Mexikom a Egyptom, pokiaľ ide o boj proti terorizmu Najmä Mexičania e, budú sa snažiť o tento zbližujúci postup, ak ten postup bude korektný. E, tie dva razy, kedy sa to e, odohralo korektne, tak ten krok bol dosiahnutý. K Saudskej Arábii, pokiaľ ide o osobitný spravodajc, osobitného spravodajcu, ten vyplynie z uznesenia Neviem, že by tu boli nejaké návrhy v tomto ohľade, ale keď sa pozrieme na závery našej rady, je to množstvo vyjadrených obáv, pokiaľ ide jednotlivé aspekty ľudskoprávnej situácie v Saudskej Arábii. A asi viete, že používame naše stanovisko podľa článku 4. Toto máme eh, E, k dispozícii, aby sme e, pomenovávali konkrétnu situáciu v Saudskej Arábii, ktorá nás zamestnáva. Pokiaľ ide o tie akreditácie, neviem do akej miery to, čo ste popísali, je špecifické pre prípad Číny a Tajvanu, ale máme konzultácie o ľudských právach každoročne s Tajvanom. Určite každoročne je tu dialog s Čínou priestor pre občianskú spoločnosť a jej prístup k Rade pre ľudské práva môže byť dôležitou súčasťou rozhovorov s Čínou. E, sú oveľa aktívnejší než doteraz v UNHCR. Podľa nás to e, e, je spojené len s pozitívnym prístupom k občianskej spoločnosti. Pokiaľ ide o nečlenstvo USA, samozrejme, je to pre EÚ veľmi ťažké. Nie len preto, že to bol tradičný spojenec, ale tiež praktické otázky spojené s tou medzerou, ktorá takto e, vzniká. Bol to hlavný spojenec vo, vo valnom zhromaždení. E, sú tu samozrejme e, veľmi veľké očakávania v tej súvislosti na EÚ, aby vyplnila túto medzeru. Treba túto výzvu zmeniť na príležitosť, upevniť naše partnerstva s rôznymi regiónmi, e, rôzni partnery, ktorí tradične e, neboli by e, našimi logickými partnermi, ale k tým geografickým výzvam Chceme podporiť regionálne organizácie. Nemuselo by to byť vždy EÚ, e ktorá bude e, robiť uznesenia. Pre nás to bude všeobecne výhodná situácia. Realisticky povedané nám, nám to chráni naše kapacity Kontext prináša veľké výzvy a treba zabezpečovať, aby sme plnili priority, ktoré sme si stanovili k Líbii. Ak si to dobre pamätám, bude tu uznesenie. Sme, zameriavame sa na situáciu uh, záchytné strediska podpora e, pobrežných e, školení pobrežných stráží. Podrobnosti tu nemám, ale určite neskôr vám to poskytnem. A pokiaľ ide o Filipíny, mali sme viacero spoločných stanovisk nedávno. E, Island, ak si dobre pamätám. Nie je zaručené, že tu bude spoločné stanovisko ak to možno nebude uznesenie a spoločné stanovisko, e, bude, bude to mať tú viditeľnosť a osvetľovať situáciu. Môžeme vždy použiť stanoviska podľa článku 4 a tak ďalej k situácii v teréne. Dúfam, že toto všetko zodpovedalo niektoré z vašich otázok. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že tento bod môžeme v tejto chvíli uzavrieť. Chcem sa vám poďakovať za vaše vysvetlenia, respektíve aj odpovede a uvidíme sa teda eh, v Ženeve. Želám vám príjemné popoludnie. Bene. Iniziamo questo scambio di opinioni. Takže kolegovia, začneme s ďalším bodom, výmena názorov. Téma je nový sankčný režim EU lomené OSN a táto diskusia začne aj na základe e, diskusí, ktoré prebehli už e, na rade v decembri, na základe návrhu e, holandskej vlády a chceme sa holandské vláde poďakovať za to, že s touto iniciatívou prišli a všetci, ktorí pracujú na tejto iniciatíve, pokiaľ ide o nový európsky sankčný režim v oblasti ľudských práv, opravujem, je to náš spoločný cieľ. A uvedomujeme si, že tieto diskusie doteraz boli skôr neformálne, ale otázka principiálneho a efektívneho európskeho sankčného režimu vždy bola jedno z priorít či už e, parlamentu samotného alebo nášho podvýboru. A Európsky parlament už e, podporoval tzv. Magnitského akt ešte v roku 2014 a v našich uzneseniach a takisto aj iných politických vyhláseniach pravidelne požadujeme alebo vyzývame eh, členské štáty a radu, aby zvážili zacielené sankcie voči osobám, ktoré sú odpovedné za závažné eh, porušovania ľudských práv. Iné krajiny už eh, podobnú legislatívu prijali vrátane našich členských štátov, či to je Estonsko, Litva, Spojené kráľovstvo a takisto niektoré krajiny mimo EÚ, napríklad Spojené štáty či Kanada. A sme presvedčení, e, že takéto cieľové sankcie by mohli priniesť niečo e, hmatateľné a hodnotné do e, nástrojov, ktoré máme k dispozícii ako EÚ, keď konáme na globálnej úrovni a nakoniec aj na európskej úrovni. A toto je presvedčenie, ktorú ktoré by e, mali zdieľať aj naše členské štáty e, a teda musia, alebo budú musieť, pretože e, v akékoľvek rozhodnutia, pokiaľ o sankcie, si budú vyžadovať jednohlasné, alebo jedno, jednohlasnosť pri hlasovaní na rade. Pokiaľ ide o transparentnosť a zacielené sankcie, úvahy o týchto témach prebiehajú aj v iných inštitúciách, napríklad Rada Európy alebo parlamentné zhromaždenie Rady Európy a vy e, počujeme si k tejto téme aj stanoviska od Lorda Andersona, ktorý je e, spravodajcom tejto inštitúcie k danej téme. A pokiaľ ide o e, náš podvýbor, tak sme pripravili štúdiu k tejto téme, ktorá mala zvážiť rôzne možnosti sankčného režimu a teda realizovateľnosť takéhoto niečoho. Pani Klara Portela, spravodajkyňa, E, alebo teda autorka tej správy je tu s nami, tej štúdie. E, teší ma, že tu všetci títo e, ľudia s nami sú, ktorí sa teda týmto, týmto témam venujú a patrí, alebo platí to aj pre pána Billa Browdera, ktorý je CEO Hermitage Capital a vedúci tej globálnej magnetickej kampane pre spravodlivosť. Ďakujem pekne, ďakujem, že tu môžem byť eh, a hovoriť o tzv. magnického sankciách. Mám skúsenosti v tejto oblasti, ktoré eh, vlastne sa začali, keď bol eh, Magnický v roku 2009 zavraždený Sergej Magnický, to bol môj právnik v Rusku a bol zavraždený preto, že odhalil veľkú vládnu korupčnú schému v krajine a potom, čo bol zavraždený, ja som slúbil aj jeho rodine aj sebe samému, že budem týchto ľudí sa snažiť e, dostihnúť, alebo teda, aby, aby ich spravodlivosť e, nejakým spôsobom v konečnom zlku dosiahla, zasiahla, e, čo v Rusku ale nebolo možné, pretože Putinov režim sa postavil na ich e, ochranu a potom sme sa teraz pýtali sami seba, ako je možné túto spravodlivosť dosiahnuť, ak nie v Rusku, tak v zahraničí. A pozreli sme sa na ten zločin, ktorý Magnický e, vlastne odhalil. Išlo o peniaze, bola to korupčná schéma v hodnote stoviek miliónov dolárov a ľudia, ktorí tieto peniaze ukradnú, e, tie, tie peniaze potom nenechávajú v Rusku, ale ich e, prevedú či do londýnskych bank alebo do parížských e, a tak ďalej. A my sme teda sa rozhodli, že keď zmrazíme e, ich e, aktíva, vlastne istá spravodlivosť bude e, nastavená. To je ten tzv. magnický akt. Oslavili, oslavili sme v tejto veci Spojené štáty, takisto aj Európsky parlament. Táto kampaň sa začala v roku 2010 a práca, ktorú v tejto oblasti som vykonával v USA priniesla skôr svoje ovocie a e, už v roku 2012 sa e, o magnický akte, o tom magnetickom akte e, hlasovalo a vlastne prešlo to aj v hornej dolnej snemovni v kongrese v USA tento zákon bol prijatý a v tom čase sa tento zákon týkal iba Ruska a reakcia Ruska bola tiež extrémna. Putin bol taký e, nahnevaný, že jeho hlavnou e, prioritou v oblasti zahraničnej politiky bolo, aby magnetický akt bol zrušený, aby sa hlavne nerozširoval ďalej. A keď e, poslanci v kongrese videli jeho reakciu, tak nemali tú reakciu, ktorú on si predstavoval, nezlakli sa, ale naopak si povedali, pokiaľ to funguje, na Putina, tak by to mohlo fungovať aj na iných diktátorov a kleptokratov a pripraviť tzv. globálny magnického akt a ten bol jednohlasne prijatý v Senáte v roku 2016, potom vstúpil do platnosti tiež v roku 2016 a v ten istý deň, kedy USA prijali tzv. globálny magnického akt, aj estónsky parlament jednohlasne prijal estónsky magnického akt, ktorý je tiež globál, globálnou legislatívou, z hľadiska jeho, e, z hľadiska jeho zásahu. Boli tu aj ďalšie krajiny, Lotyšsko, Litva, Británia. A za ten čas my sme sa snažili Európsku úniu tiež e, príjmeť tomu, aby nejaký ekvivalentný magnetického akt prijala. Ako povedal pán predseda v roku 2014, Európsky parlament jednohlasne vyzval Európsku úniu, aby tiež e, takýto zákon prijala. A išlo to potom k pani Mogherini v roku 2015 a ona odmietla tento jednohlasný, túto jednohlasnú požiadavku Európskeho parlamentu. E, potom boli tam opakované žiadosti voči pani Mogherini za každým to odmietla, povedala, že to podľa nej nie je dobrý nápad a neformálne mi bolo povedané, že ak Magnického akt chcem schváliť e, v Európe, tak nemám to riešiť na úrovni EÚ, ale mám osloviť jednotlivé členské štáty. Takže začal som oslovať jednotlivé členské štáty a reakcia bola zaujímavá. To síce krajiny ako napríklad Dánsko, Švédsko, Holandsko povedali, že dobrý nápad by to aj bol, ale treba to spraviť na európskej úrovni. Takže v Európe by im povedali na úrovni členských štátov a u členských štátoch, alebo na úrovni členských štátov mi povedali, E, naopak, treba to robiť na európskej úrovni. A keď sme to riešili napríklad v Holandsku, tak moji spolupracovníci v parlamente mi povedali, dobre, pokiaľ toto vláda e, takto posúva, tak trvajme na tom a parlament pripravil uznesenie, kde požiadal e, holandskú vládu, aby pripravila, navrhla magnetického akt na európskej úrovni a pokiaľ sa to nepodarí tak, aby bola prijatá legislatíva na národnej úrovni vládna E, strana povedala, že nie, ale v Holandsku sú, je, je teda minoritná vláda, čiže nakoniec ostatné strany súhlasili, prešlo to a teda vláda mala dostala túto povinnosť pripraviť takúto legislatívu a aj to spravila, ale s jedným s, jedným veľkým rozdielom a to síce meno Magnického dali preč z tohto Európskeho Magnického aktu a predstierali ako keby tento človek nikdy neexistoval, čo je absurdné, vo svete, kde máme 6 krajín, ktoré majú takéto magnického akty. E, holandská vláda zrazu predstiera, že magnický neexistoval a holandská delegácia dokonca v Európskom parlamente spomínala alebo hovorila ľuďom, prosím vás, nespomínajte meno tohto človeka, ale to je absurdné. My sa snažíme harmonizovať sankčnú legislatívu a mať nejakú oddelenú legislatívu v Európe, ktorá by nespomínala toto meno, to nedáva, nedáva žiaden zmysel z hľadiska politického, z hľadiska symbolického. Je to reálne dar Putinovi a kompletne to ignoruje tú obeď, ktorú podstúpil práve Agnický. A teda keď Lord Anderson, Lord Anderson, ktorý bol spravodajcom, eh, parlamentného zhromaždenia Rady Európy pripravil správu kde sa odporúča, aby všetci členovia Rady Európy prijali Magnitského akt a tešilo ma, alebo potešilo ma, že tam vyslovene zdôraznil, že to meno by tam malo byť uvedené a potom bolo to aj e, schválené 95 za 3 proti. A dnes som tu preto, aby som všetkých e, povzbudil v parlamente aj v EU ako takej, aby rýchlejšie konali, pokiaľ ide o prípravu magnického aktu na európskej úrovni a aby sme nedávali hlavne že darčeky Putinovi tým, že meno tohto človeka nebudeme spomínať. Ďakujem. Grazie, grazie davvero per questo... Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše vystúpenie. My by sme teraz chceli medzi nami eh, privítať Rajnala Andrejčuka, kanadského senátora, e, ktorý e, bol s e, navrhovateľom a spravodajcom tzv. magnického zákona, ktorý sa v Kanade volá Spravodlivosť pre obete skorumpovaných predstaviteľov cudzích režimov, ktorý kanadský parlament prijal v roku 2007, teda pani senátorku. Ďakujem pekne, ďakujem za túto príležitosť. E, tiež ďakujem pekne pánovi Browderovi za to, že je tam osobne e, prítomný. On vždy tak veľmi vášne o tejto téme hovorí. Už veľa rokov sa venuje e, tomu, aby bola dosiahnutá spravodlivosť pre obete, akým, akou bol napríklad pán Magnický. Ja tu nechcem nejako zasahovať do európskych e, postupov, ale bolo, bola som požiadaná, aby som iba povedala, ako sa to u nás podarilo schváliť tento zákon. Čiže za tých pár minút chcem iba povedať, že Magnického zákon pokusov bolo v Kanade viacero a Spomínala sa tam teda jednak situácia Magnického ako takého, ale aj e, Ruska ako také a e, Ruska vo všeobecne. Bola tam podpora, ale nikdy to neprešlo najprv, čiže nejaké snahy e, v parlamente to schváliť najprv neboli úspešné a vtedy sa to týkalo ako keby iba ruských predstaviteľov. Ale mali sme veľkú skupinu, aj máme veľkú skupinu Kanadianov, ktorých, pre ktorých ľudské práva sú dôležité, ktorí sledujú tieto témy v parlamente a potom, keď prišli voľby, tak tieto skupiny aktivistov ľudských e, práv oslovili všetkých kandidátov a pýtali sa, e, ak by ste e, boli zvolení, tak podporíte takýto nejaký zákon. Oni povedali, že v zásade áno, ale po voľbách na tom nikto nepracoval. Ja som sa teda pozerala na ten zákon, e, či by som mohla tak, taký iniciatívny návrh zákona e, pripraviť. A samozrejme ľudské práva, to som zistila, že je téma, ktorá je veľmi blízka ľuďom, e, či v Kanade, či v Európe, ale aj inde na svete. A teda pripravila som taký zákon, ktorý vychádzal z magnického prípadu, ale ktorý by mal univerzálny charakter. A tie normy, ktoré sa tam eh, spomínajú, tie štandardy by mali byť v slade s tým, čo my chceme na medzinárodnej úrovni dosiahnuť. Čiže tento zákon bol na, naformulovaný takým spôsobom, aby eh, bol prepojený na ľudské práva v Kanade, aby eh, nezasahoval do nejakých zahraničných jurisdikcií, takže ten e, magnetického akt, ako správne povedal pán Brader, e, má za cieľ zabraniť tomu, aby takí e, predstaviteľia cudzích štátov, ktorí ľudské práva hrubo porušujú, aby nemohli do Kanady prísť. My sa snažíme posilňovať vždy medzinárodné nástroje, ale tak sme sa chceli pozrieť na to, čo nám ešte v Kanade chýba. Čiže našou snahou bolo povedať, že my nechceme nejakým spôsobom e, zahraničný mandát vlády e, spochybňovať, ale chceme mať nejakú legislatívu, ktorá v našej krajine nám umožní zabraniť tomu, aby tí ľudia, ktorí sú skorumpovaní zahraniční e, predstaviteľi, aby prišli do Kanady, aby, do Kanady, aby využili naše školy, naše možnosti, naše hm, víza napríklad a tak ďalej. Máme tu teda sankcie v oblasti vízovej, v oblasti finančnej, proste nechceme ich u nás mať, nechceme e, pomáhať e, takýmto ľuďom. Vo, v minulosti ľudia, ktorí boli skorumpovaní, e, pracovali iba v rámci povedzme, svojho, e, svojej sféry e, pôsobnosti, ale samozrejme dnes e, Svet je globalizovaný, veľmi mobilný aj pre ľudí, aj pre peniaze a chceme sa uistiť, aby títo ľudia, že títo ľudia nebudú prichádzať do Kanady, aby sa nestalo, že oni budú e, ťažiť e, z týchto vecí, ktoré spravili, keď nedodržujú proste, alebo hrubo porušujú základné e, princípy ľudských práv v svojej krajine, aby proste neprichádzali k nám. Nebolo to vôbec najprv ľahké e, tento zákon schváliť, ale nakoniec sme ich presvedčili o tom, že my nezasahujeme do zahraničnej politiky e, medzi krajinami navzájom. To naďalej e, samozrejme patrí e, exekutíve, ale je to istý nástroj pre tých predstaviteľov cudzích režimov, ktor- e, a teda nie je to určené alebo zamierené voči vláde ako takej, ale voči konkrétnym Eh, ľuďom, ktorí majú prístup v týchto eh, vládach, ktorí takéto trestné činy spáchajú a potom prídu k nám do Kanady a potom zneužívajú náš demokratický systém. S týmto prístupom už eh, sme dostali podporu aj v dolnej a hornej komore parlamentu a nakoniec tento zákon všetky strany podporili. Takže nebolo to určite ľahké. Zahraničná politika to nie je téma, ktorej by sa poslanci bežne venovali, oni skôr sa venujú domácim témam, takže bol tam aj taký, taký osvetový aspekt, vzdelávací aspekt voči poslancom, voči komunitám, aby tí ľudia uvedomili, že túto prácu treba spraviť a treba ju spraviť veľmi konkrétnym e, spôsobom. Čiže my sme tam pridali aj sankcie vychádzajúce z ľudských práv a tie by boli ekvivalentné voči tým špeciálnym sankčným opatreniam, ktoré máme dnes, pokiaľ ide o obchodné záležitosti alebo iné v oblasti zahraničnej politiky, medzinárodné dohovory a tak ďalej. A toto umožňuje vláde naďalej mať tú e, možnosť naďalej konať, ale musí každým zohľadniť ľudské práva. Je to istý pilier zahraničnej politiky, rovnako ako je tomu v prípade ostatných oblastí zahraničnej politiky. Takže teraz sme sa dostali do situácie, kde ľudské práva sú e, istým eh, dôvodom pre vládu, aby nejaké sankcie mohla eh, zaviesť a teda pridáva sa takýmto spôsobom aj tento aspekt ďalším pilierom. Vláda má veľa možností rozhodnúť sa, ako tieto sankcie eh, zaviesť. Môže to byť prostredníctvom nariadení, máme rôzne širšie definície korupcie, zneužívania, medzinárodného zneužívania takýchto princípov, ktoré sú tiež istými usmerneniami pre vládu. A to, čo nám naozaj pomohlo toto schváliť, e, bolo to, že nesmieme tieto veci umožňovať u nás doma. My nezasahujeme do vzťahov medzi vládami, do zahraničnej politiky a snažíme sa sústrediť najmä nie na, magnetic, na magnetického ako človeka konkrétneho, ale ako istý symbol, symbol všetkých ostatných obetí aj vo iných krajinách, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv a kde sú skorumpovaní e, vládni predstaviteľ. Takže to meno Magnitsky, e, používanie tohto mena je dôležité, tak ako pán e, Browder povedal a naozaj on a jeho kolegovia túto tému veľmi vypichli. Magnitsky treba, aby sme ho vnímali ako jedného z tisícok ďalších ľudí, ktorí sa tiež ocitli v podobnej hroznej situácii. Ak máte nejaké otázky, tak rád zodpoviem ale myslím, že to hlavné som e, povedala, čo som chcela spomenúť, teda tá stratégia, ako to cez ten parlament dostať, nebolo to samozrejme vôbec ľahké, trvalo nám to veľmi dlho, e, mali sme veľa takých osobných komunikácií, konverzácií a nakoniec sa to e, podarilo. My ako poslanci používame teraz istý nástroj kontroly, keď vidíme nejakú tému v oblasti, nejaký problém v oblasti ľudských práv. Spýtame sa, mali by sme použiť tento magnický akt, aby teda minimálne bola zvážená možnosť jeho využitia. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. za váš príspevok. Teraz dostane slovo Lara Portela, ktorá vypracovala štúdiu pre výbor, podvýbor DROA. Je tu s nami zasa. Ďakujem. Dobrý deň. Chcem osviežiť e, vaše spomienky na tú minulú štúdiu a budem aj čosi aktualizovať. Keď bola prezentovaná štúdia v máji, nemali sme žiadne horizontálne sankcie ďalšie v kontexte EÚ a odtedy sme e, zaznamenali nejaké. Máme tu nový vývoj a preto treba aktualizovať, ako teraz vyzerá situácia. E, budem teda najprv hovoriť o politickej účinnosti e, čiernych zoznamov, ktoré cieľia na jednotlivcov, ktorí spáchali porušenia ľudských práv a po druhé stručne sa vyjadrím s problémom, s označeniami a potom právneho hľadiska a pri aktualizácii si pozrieme na posun na tematické sankcie, horizontálne sankcie a sankcie podľa krajín. Takže najprv tá efektívnosť. Sankcie voči jednotlivcom sa vo všeobecnosti nepovažujú za efektívne pri ovplyvňovaní správania týchto jednotlivcov. Tieto adresné, individuálne sankcie boli skúmané však e, iba v zmysle účinkov na správanie týchto ľudí, ktorým boli adresované sankcie. Takže tieto čierne zoznamy ľudí nie sú až také účinné pri dosahovaní politických cieľov, pri ovplyvňovaní správania sa tých, e, ktorí boli adresované. Využívanie čiernych zoznamov na e, tých, ktorí sú sankcionovaní, pomáhajú Európskej únii uchovať si svoj e, status obhajkyne ľudských práv globálnej a Únia sa tu predstavuje v zjednotenej podobe, ako aktér, ktorý sleduje cieľ e, s plnou participáciou všetkých členov EÚ. Takýto druh sankcií má potenciál narušiť určité aktivity, ktoré jednotlivci, na ktoré boli zacielené, majú rozbehnuté. Čiže napríklad nebudú pokračovať v ľudských, porušovaní ľudských práv alebo páchať nové činy pri porušovaní ľudských práv. Vyjasnilo sa, že používanie týchto čiernych zoznamov má odstrašujúce účinky na iných aktérov, ktorí zvažujú, že by sa správali tiež e, takto, že by porušovali ľudské práva. Takže je tu istý nový vývoj. Za ostatných niekoľko mesiacov sme boli svedkami toho, že Únia sa presunula od používania sankcií pre celú krajinu na horizontálne, respektíve tematické sankcie. Sankcie uvalené na celú krajinu sú tradičné, štandardné sankcie voči e, štátu. Používali sa hneď od začiatku. Napríklad Burundi, sankcie pre Mianmarsk, Mianmarsko. A nedávno sme začali praktizovať. Horizontálne sankcie to sú antiteroristické čierne zoznamy. Európska únia totiž prijala režim sankcií OS, OSN po útokoch z 11. septembra v USA. Po lete sme vytvorili, ako únia vytvorila nový horizontálny sankčný režim, ktorý už nevychádza zo zoznamu OSN, ale sa týka chemických zbraní a stanovuje e, tu sankcie voči režimom, ktoré páchajú útoky na e, počítačových sieťach. Tento model vychádza z e, modelu, alebo aspoň sa zvažuje model magnického zoznamov, tak ako to vypracovala Kanada a ďalšie štáty. Videli sme odtedy ďalšie e, tri typy horizontálnych sankcií. A čo je na tom zaujímavé? Nediskutuje sa o nich veľmi, nevie sa, či implikácie či presun k týmto horizontálnych sankcií majú iné, závažnejšie implikácie. Nie sú to štandardné sankcie. Či horizontálne sankcie, či tieto režimy budú úspešné alebo nie, to závisí od dvoch otázok. Od toho, čo presne Únia chce dosiahnuť v rámci sankčných režimov, najmä čo sa týka ľudských práv, o ktorých dnes hovoríme. Je cieľom presvedčiť krajiny, kde sú jednotlivci na čiernych zoznamov, e, na čiernych zoznamoch, aby títo boli predvedení pred súdy, pred spravodlivosť alebo ide o obžalobu, ktorá by sa vypracovala voči týmto jednotlivcom, alebo cieľom týchto čiernych zoznamov, takto ich označiť, týchto e, jednotlivcov, preto aby sme e, zmenili ich správanie, aby sa prestali správať istým spôsobom. Takže toto je otázka, otázky, na ktoré ešte stále potrebujeme odpovede. Po druhé, prístup k sankčným režimom závisí aj od toho, ako presne rada formuluje kritériá čierneho zoznamu konkrétneho a aké konkrétne aktivity, akú závažnosť e, priradí týmto čiernym zoznamom. Tu je dôležité zachovať rovnováhu medzi kritériami čiernych zoznamov, ktoré umožnia istú flexibilitu rade a ktoré zároveň nie sú automatické. Ktoré zároveň si musíme byť vedomí, že ak tieto kritéria pre čierne zoznamy budú príliš vágne, nezadefinované, môže to byť e, recept na pritiahnutie kritiky zo strany pozorovateľov alebo tretích krajín, ktorí možno e, obvinia Európsku úniu zo skreslenia, z predsudkov voči špecifickým situáciám, kde sú príliš prísni a inde, kde sú príliš mierni. Toľko z mojej strany. Ďakujeme vám, veľmi pekne ďakujeme. A teraz sa vyjadrí pani Tinatin Cercvadze z Medzinárodného partnerstva pre ľudské práva. Je to mimovládka International Partnership for Human Rights. Bojujú za ľudské práva a demokraciu. Dobré popoludne prajem, pán predseda, dobré popoludne všetkým. Dnes hovorím nielen za svoju organizáciu, ale aj za sieť pre ľudské práva a demokraciu, kde je zapojených vyše 50 organizácií pre ľudské práva. Začala by som istým rámcom, širším, ako rozmýšľame, ako tieto organizácie pre ľudské práva sa zaangažovávajú do práce s členskými štátmi, s parlamentami a do diskusí. Na začiatok by som chcela povedať, že žijeme v časoch, kedy v niektorých členských štátoch, ktoré sú demokratické, ale e, mnohí ľudia zažívajú ešte stále autoritárske režimy. Ľudské práva a demokracia ústup pristupujú úzko zadefinovaným záujmom krajiny alebo jednotlivcov a limituje sa priestor pre slobodnú spoločnosť. V roku 2018 sme pozorovali 13. rok za sebou, kedy sa zužuje priestor pre občianskú spoločnosť a kedy mnohé krajiny stratili svoju, svoje slobody, svoje ľudské práva. Čiže čoraz menej krajín je úplne slobodných. Za týchto podmienok a za podmienok, za ktorých operujú organizácie pre ľudské práva, vítame túto rozpravu. Prichádza v tej správnej chvíli. Mali by sme si prediskutovať túto záležitosť. Niektorí z nás pracujú v sankčných režimo, režimoch, ktoré dávajú na sankčný zoznam celú krajinu, tak ako v minulosti. Je tu určite priestor pre zlepšenie. Sú tu existujúce e, miesta, diery v takýchto režimoch. Uvidíme, e, keď si bližšie preskúme túto vec, či je všetko v súlade s inštrumentáriom OSN a inštrumentáriom zahraničnej politiky. Čo sme zatiaľ dosiahli? je, bude veľmi dôležité, keď sa príjme nový režim, aby bol komplexný a aby bol e, komplementárny s zahraničnou politikou EÚ a doterajšími e, pravidlami v oblasti ľudských práv. Mnohí z nás nechcú, aby tieto nové režimy e, duplikovali systémy, ktoré sa zameriavajú na celú krajinu a ktoré už zahrňajú porušenie ľudských práv. Ale ani by nemali byť eh, považované za nejaký nástroj na vyjednávanie, či už tematicky alebo geograficky sú eh, nastavené. Ehm, nevyrieši jediný nástroj všetky problémy s ľudskými právami a sankcie treba aplikovať spolu s celým ďalším s celou paletou ďalších nástrojov, ktorými spolu sa dajú chrániť ľudské práva. Aké kritéria máme. Pre nás je mimoriadne dôležité, ale zároveň aj ťažké zadefinovať, ako to všetko má byť zostavené. Áno, treba e, adresne e, sankcionovať štátnych aktérov, jednotlivcov, vysoko postavených, ktorí porušujú ľudské práva, najmä ak ide o zabíjanie, nutené miznutia, e, mučenie, ak tu ide o systematickú činnosť, tak ako ho definuje medzinárodné právo. Je to stále veľmi všeobecné, takže jedna z myšlienok, ktorú sme si vzali za svoju, keď sme zvažovali existujúce nástroje, je VSP+, čiže doložky najvyšších výhod, ktoré by sme mohli usúvzťažniť s dohovorom Medzinárodnej organizácie práce a s tým, čo nám hlásia ehm, občianská spoločnosť a jej organizácie pre danú krajinu pri rokovaní o týchto doložkách najvyšších výhod. Ďalej, náš systém ehm, musí byť právne úplne nepriestrelný, veľmi jasne prepojený medzi porušeniami ľudských práv. To prepojenie medzi sankciou a porušením ľudských práv musí byť jasne preukázateľné Máme tu e, nové režimy a existujúce sankčné režimy, takže tu je dôležité, aby sme pokryli ešte e, tie medzery, ktoré ani existujúce tradičné, ani nové sankčné režimy e, nepostihujú. Napríklad cezhraničné prípady porušenia ľudských práv, ktoré sa dejú v pohraničných oblastiach. Tam obhajcovia ľudských práv, novinári, politická opozícia, ktorá uteká pred represáliami zo strany vlády, hľadajú útočisko v susediacich krajinách a nelegálne prekročia hranicu. Ďalšie cezhraničné typy z trestných činov sú pašovanie ľudských bytostí, kde ľudia môžu aj utekať cez hranice, pretože spáchali trestný čin. Ďalej to môže byť aj nejaký vládny aktér, ktorý hľadá e, azyl alebo hľadá, uteká do inej krajiny pred tým, čo sa dialo, keď bol pri moci. Takýto typ sankcií e, môže cieliť aj na páchateľov mimo oblasti, ktoré sú kontrolované vládou, napríklad rôzne e, skupiny rebelov, prípady systematického mučenia a miznutia ľudí. Tu by som sa rada dotkla jednej veci. Neexistuje na to dohoda, ale určite existuje prepojenie medzi korupciou a dodržiavaním ľudských práv. Veľmi eh, nedávno som počula o prípadoch v Uzbekistane, kde je trestné vyšetrovanie, ktoré súvisí s niekoľkými členskými štátmi EÚ za zneužitie e, e, fondov, kedy štát e, sa podielal na tom, že mohla byť použitá detská práca v ich krajinách. Takéto komplikované prípady. Takže v praxi, v praxi takéto sprenevery musia byť veľmi dobre právne E, odargumentované, musí všetko byť nastavené v súlade s medzinárodným právom pri sankciách. A takisto ide o zdroje z otvorenej spoločnosti, o participatívnosť. Sú tu obavy, ak definícia bude priširoká, tak tu bude záplava prípadov. My, čo sme videli v USA, je, že takýto systém celkom dobre funguje, pretože organizácie pre ľudské práva sú si vedomé, že informáciu každú jednu si treba preskúmať náležitým spôsobom. Netreba sa báť, že by zrazu sa na nás zosypala celá záhľa, e, záleha problémov a treba zabezpečiť nepriestrelnosť e, systému sankcií správneho hľadiska. Toľko z mojej strany, ďakujem. Ďakujem vám za tento vstup. A trošičku musím povedať, že meškáme. Ešte to nie je jedna osoba, ale e, otvorme týmto diskusiu. Chce sa niekto vyjadriť? Pani saržentiny. Ja som si myslela, že budem mm, poslednou na dlhom zozname rečníčok a nie, že budem začínať. Veľmi pekne ďakujem za tento úvod. Čo ma fascinuje, je, ako zabezpečiť, aby nový nástroj, ktorý postihuje porušenie v oblasti ľudských práv, ne, sám neporušoval ľudské práva. Ak sa rozhodneme pre horizontálny nástroj, horizontálnu sankciu, ak môžem použiť e, tento názov sankčný režim, tak by sme veľmi adresne a presne mali cieliť na ľudí, aby sa nestalo, že e, dopadne sankcia na nevinných, nevinných a neviem, akým, ako to overíme, akým mechanizmom budeme to takto presne overovať. E, človek sa totiž dopočul z súdov, ktoré už prebehli, že ľudia sa dostali na takéto čierne zoznamy, ale tam nemali čo robiť. Takže ako musíme tieto kontrolné mechanizmy nastaviť, aby to bolo presné. Ďalšia veľká otázka je, ako vytvoriť v rade možnosť prijať e, tieto kroky. Ja som rada, že parlament iniciuje rozpravu, ale iniciatíva zo strany komisie alebo ďalšie iniciatívy z rady zabezpečia e, že sa veci pohnú dopredu. To je naozaj zásadne dôležité. A ďalej tu je táto rozpráva o názve. Ja myslím, že by sme nemali na tom strácať veľa času. Európska legislatíva nikdy nemá poriadny názov, len veľmi dlhý opisný názov väčšinou. Európske členské štáty potom urobili istú skratku takéhoto názvu, napríklad magnického sankčný režim, ktorý nikdy nebýva e, oficiálnym názvom legislatívy. A vola, kde som to počula niekde, že by sme mali poukázať na rozdiely. Ak chceme adresne zamerané sankcie na jednotlivcom, v, musíme zabezpečiť, že ľudia môžu z takéhoto čierneho e, zoznamu byť vyňatí a že to e, je exekutíva a nepríjmú sa politické rozhodnutia. Pracovala som pre e, mimovládky v oblasti rozvoja a Zimbabve má čierne zoznamy. Každý rok vo februári musíme lobovať, aby sa prijali politické rozhodnutia k situácii v Zimbabve. Atraktivita nového systému spočíva v tom, že niečo nahradíme, niečo pridáme a nebude to potom politické rokovanie, ktoré niekoho dostane na zoznam, ale bude to viac cieľené, viac adresné. Ja by som poprosila kolegyne kolegov, aby e, podrobnejšie sa zamerali na tieto témy, pretože sa snažíme, aby sa dali veci rýchlo vyriešiť vo všetkých členských štátoch EÚ. Ďakujem. V tomto výbore som už 18 rokov v rôznych funkciách. Do záznamu by som chcel e, naozaj Billovi Browderovi poďakovať za jeho úsilie. Napríklad e, Rusi e, oči nemu vystavili hľadanie v rámci Interpolu pokiaľ ide o sa- sankcie, nie, mož, netreba to len obmedzovať na prípad Magnitsky a, a Rus, Rusko. Bill Browderová rola tu bola naozaj kľúčová od začiatku. Veľmi bojoval vzhľadom na mnohé e, komerčné záujmy zahraničné. Keďže zastupujem Londýn, viem, aká ťažká bola jeho politická cesta, e, kým to presadil v dolnej snemovni v Británii, e, Holandsko, Estonsko, Kanada. S pani Sargentin čiastočne súhlasím. Súhlasím v tom, že potrebujeme revízne e, mechanizmy, také meké mechanizmy osobné pre tých, ktorí majú nespravodlivé uvalenie týchto sankcií. Nemôže to byť ak všet, niečo, čo bude e, rozhodovať e, anonimný úradník nejakej ESVČ e alebo nejakého ministerstva zahraničných vecí. Poznám to zo skúseností s Iránom pre iránskych podnikateľov, kde nebol takýto reverzný mechanizmus, ale nesúhlasím, pokiaľ ide o názov. Každá možná snaha by sa mohla vyvinúť na to, aby sa s touto legislatívou spájalo magnického nemo, pretože, meno, pretože to je určitej už je to značka, meno, názov pre slobodnú e, demokraciu, ktorá musí bojovať e, s tyranmi a s korumpovanými režimami. Neviem, kto to povedal, ale ak má zvíťaziť zlo, kto si napísal, stačí, že bude nečinný dobrý človek. E, možno to trvalo takmer 10 ročia bez Billa Browdera, keby nebol robil kampaň a teraz dostahuje úspech, ktorý by sme neboli im nikto asi očakávali od začiatku. A teším ma, že s tým procesom som bol spojený za posledné dve volebné obdobia. Chcem Bilovi ešte raz poblahoželať teda za jeho úsilie. Ďakujeme, Barbara. Thank you, Chair. <clears throat> Thank you also for... Ďakujem za veľmi zaujímavé stanoviská. Otázka tiež je, ako posilniť e, e, sankčný režim e, OSN a EÚ Treba sa vyhnúť slabinám v tých terajších, doterajších systémoch, aby boli silnejšie, aby nebolo možné sa vyhnúť odstraňovaniu zoznamov, pretože to malo potom opačný efekt. Taktiež by sme mali viac popracovať na tom, aby sme mali e, zoznamy založené na dôkazoch. Pre nás je to veľmi dôležité, aby sme mali dobre fungujúci systém. Ak to mám ďalej rozvinúť, bolo by treba mať špecifické kritéria pre ten proces e, zoznamoval. EU e, na v sankčnom režime viac než 1300 osob, to je pomerne veľa. A čo som si vypočula predtým, že EU zlyháva vo vysvetľovaní a v komunikácii existujúcich e, sankcií k ľudským právam. Tiež by som totiž povedal, že pani vysoká komisárka nie je proti sankčnému režimu EÚ, ale potrebujeme lepšiu komunikáciu o tom, čo sa už udialo a čo len treba ďalej rozvinúť. Pokiaľ ide otázku názvu, podľa mňa nie je to otázka e, ústredná. Chápem, pán Browder, že vy ste na čele celosvetovej kampane e, Magnického. Môžem podporiť len slova pána Tanoka, pokiaľ ide o vaše úspechy, že ste nepustili tie prípady a zodpovedných ste brali na zodpovednosť ak som tiež dobre pochopila e, slova pani senátorky, pani Andrejčuk, povedala, že je dôležité uznať prípad Magnického a v zákonoch, ktoré máme na národnej úrovni. Názov kanadského zákona minimálne, pokiaľ ide o moje poznámky, je spravodlivosť pre obete skorumpovaných e, e, zahraničných Eh, politikou, eh, teda v zátvorke Magnického zákon. Otázka teda znie, nemali by sme mať silnejší sankčný režim eh, na základe porušenia ľudských práv, alebo nemali by sme mať rozhodnúť, teda že nebude, pretože nie je to presne zákon Magnického. Prvá opcia je potom politicky dôležitejšia. Prečo by sme mali trvať na tom, že toto je názov a keď hovoríme v texte e, uznesenia, oceňujúc prípady a jednotlivé národné zákony e, Magnického zákony. Ďakujem. Grazie. Onorevole Šáke. Pani Šáke. Ďakujem reč- predrečníkom. Mnohé tu už zaznelo. Je zaujímavé vidieť už, koľko tento parlament sa usiluje o horizontálny mechanizmus, kde by boli zacielené sankcie. Mňa veľmi inšpiroval e, a potreba e, brať e, páchateľov na zodpovednosť na základe vraždy Magnického. Pred deviatimi rokmi som po dala pozmenujúce návrhy, aby takýto zákon na európskej úrovni vznikol. Nie je problém v tomto parlamente, musím povedať. My podporujeme ľudské práva, sme oveľa e, aktívnejší než rada či komisia alebo obe. Veľmi e, radi by sme zaviedli cieľené sankcie. Problém je, že tento parlament sa na nich nezhodne. Zdieľam názor tých, ktorí tvrdia, že nemáme Nemôžeme stratiť čas, ak chceme implementovať tieto opatrenia. A dnešné úsilie, dnešní rečníci, inšpirácie z ďalších krajín, to určite e, e, k nám privedie vlády, ktoré ešte váhali. Dúfam, že budeme mať európsky magnického zákon. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo teraz má e, pán Huben z e, riaditeľstva pre, e, pre ľudské práva. Samozrejme, v, viac menej súhlasíme, že celosvetovo sú ľudské práva pod tlakom a že je potrebné robiť maximum preto, aby sme, sa, aby sme predchádzali hrubým porušeniam ľudských práv. O tom nie je pochyb naše nástroje EÚ na ďalšiu podporu ľudských práv a na, na ochranu podporu ľudských práv sú, je veľmi, veľmi, sú veľmi e, e, rozsiahle. Naša politika sa vyznačuje silným zameraním na nadnárodné úsilie, bilaterálne vzťahy a ľudskoprávne dialógy. Hlavnou výzbou pre nás všetkých je viac sa zamerať na každodennú implementáciu už existujúcich záväzkov a povinností. Viete, že EÚ je prepravená vždy odsudzovať e, e, porušenia ľudských práv, keď sa páchajú boj proti beztrestnosti a jednotlivé e, prípady nespravodlivosti a náš postoj k Medzinárodnému trestnému tribunálu je len jednou ilustráciou tohto postupu. V tomto širšom kontexte je dôležité položiť si otázku, do akej miery tento globálny režim sankcií by bol pridanou hodnotou, aby sa posilnila e, stratégia e, porušovania ľudských práv. A spojená otázka tiež, ako takýto potenciálny režim by mohol mať dopad na ďalšie oblasti politík ľudských práv. Vzhľadom na zložitosť a tiež význam tejto témy, začali prebiehať e, diskusie v rámci rady a pracovných skupín a zameriavajú sa na jednotlivé zložky, ktoré e, nadniesli rečníci. Niektoré tieto aspekty z týchto diskusí vyzdvihnem. Prvá otázka sa týka potenciálneho záberu platnosti tohto režimu my mám tým na mysli rozsah, pokiaľ ide o zoznam ľudí na tom zozname. Či sa obmedzíme len e, na fyzické osoby, alebo aj právnické osoby, to je prvá tá otázka. A tiež pokiaľ ide o aktérov štátneho či neštátneho charakteru. A pokiaľ ide o tematický záber, potrebujeme definíciu toho, aké typy potenciálnych porušení by sem spadalo. O tom treba ďalej diskutovať. Takisto prepojenie k existujúcim geografickým režimom a tu je možno pri, na mieste pripomenúť si, e, ktoré, že porušenia ľudských práv sa zohľadňujú v mnohých geografických súčasných režimoch Súhra s existujúcimi e, národnými režimami je tiež dôležitým nástrojom, na ktorý sa treba pozrieť. Niektoré členské krajiny majú k tomuto národnú legislatívu. Ako rečníci spomenuli, význam e, rozsahu e, právneho treba veľmi pozorne preštudovať, treba ich podložiť dôležitými eh, solidnými dôkazmi z otvorených zdrojov. To je v tejto diskusii kľúčové, pokiaľ ide o predmet diskusí ide o potenciálny globálny režim, ale majúc na pamäti i celkový počet eh, právnych výziev eh, posledných rozhodnutí súdneho dvoru, poučenia z minulosti a tiež otázka rovnováhy, do akej miery sa bude zabezpečovať dobrý, dobrá rovnováha medzi jednotlivými krajinami, regiónmi, ktoré by mohli byť e, cieľom takýchto režimov. Ďalšia otázka je otázka z potrebných zdrojov, aby sme mohli vybaviť personálom tieto režimy, ktoré môžu byť totiž pracovne veľmi náročné. To sú tie technické rozhovory na úrovni pracovných skupín. To začalo v rámci rady a my ako SVČ tento proces podporujeme a veríme, že v budúcich týždňoch a mesiacoch ten proces bude i naďalej napredovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz by som snáď povedal, alebo navrhol, aby sme e, zodpovedali otázky, ktoré položili naši poslanci. Ak súhlasíte, začníme Začneme pani senátorko Andrejčuk. Ak je e, online a bola by taká láskavá. No, čo? Možno by, rada by som mala čas na to, ako by, aby som vysvetlila, aký zložitý je ten zákon ten zákon prijatý v Kanade bol uspôsobený na našu krajinu. Je to len jeden z mnohých nástrojov a ja si myslím, že nie je to otázka, koľko nástrojov máte, ale kde ich použijete strategicky. A to samozrejme musí e, urobiť vláda. E, preto my máme zapracovanú možnosť pre ministra zahraničných vecí, keď tieto cieľené e, sankcie možno použiť Tiež sa tu hovorí o zodpovednosti. Musí to byť v zmysle medzinárodných štandardov, ktoré už sú vytvorené. A dôvod, prečo ich potrebujeme, tieto sankcie, v rámci mojej práce v Medzinárodnom trestnom tribunále to viem, že všetci sme zodpovední za ľudské práva a akékoľvek porušenia, ktoré sa objavia a mohli by umožniť v rámci aktivít našich krajín také nemožno dnes tolerovať. Takže my, hoc my sa snažíme eh, eh, pomôcť iným krajinám v ľudských právach, musíme sa postarať o to, aby u nás doma boli rešpektované tie cieľené sankcie pre ľudí, ktorí by sem prišli a využívali, ale zneužívali by náš systém, naše zdroje na ďalšie uh, na podporu ich e, nelegálnych činností niekde inde. A ďalší komentár z mojej strany je ten, že zapracovali sme e, odvolací mechanizmus pre tých, ktorí sú na zoznamoch, e, môžu prejsť procesom, ak si myslia, že sú na zozname neprávom. To je naozaj relevantný bod. A čo treba tiež pochopiť je to, že to, čo sa tu odohráva, je e, snaha vyplniť medzeru. V našich demokraciách je tu medzera. My sa chceme e, snažiť, aby naše normy plnili to, čo chceme e, od iných. Bolo to 70 prípadov, odkedy sme zákon zaviedli, ktorých sa to týkalo. Ani jedna z nich nepodala odvolanie Používali sme to veľmi opatrne, ale e, v prospech tohoto zákonu treba povedať, že je tu väčší parlamentný e, dozor a viac chápania zo strany poslancov, ako dnes vyzerá svet, ako vyzerajú transfery prostriedkov, presunú ľudí a že musíme sa snažiť e, používať nové mechanizmy pre nové obdobie. Poslanci to majú svoju úlohu, Máme tu možnosť zábezpek dozoru pre náš zákon, pre poslancov a myslím si, že i to je ďalší odvolací mechanizmus a možnosť dosledovávania. Jednotlivci u nás či v iných krajinách sa nesmú skrývať e, za e, tým, musia mať e, svoju zodpovednosť. Všetci máme svoju zodpovednosť. Či ste generálom prezidentom či pešiakom v armáde. E, zodpovedáte sa za všetky porušenia, ktoré páchate. To sa snaží dosiahnuť magnického zákon. Mnoho ľudí obetovalo svoje životy len e, pre blaho svojich krajín a my e, by sme ich mali podporovať. Jeden z nich bol Sergej Magnický, je ich však, podobných je však nespočetne veľa E, tu vaša úloha by bolo mať líderstvo naozaj e, vo svete. Ďakujeme vám, že ste e, sa k nám, s nami spojili a pridali sa v tejto rozprave. Teraz ďalej slovo má Tina Tisarecevadze. Nie, nechcete vystúpiť? tak vaša kolegyňa. Thank you very much. So I will, I will very briefly address a couple of uh, points raised by... Um... Ďakujem pekne, eh, ďakujem za vystúpenia eh, kolego. Pani z Argentíny, myslím, že spomínala to, akým spôsobom by bolo možné z toho zoznamu ľudí dať preč a bude to možné, alebo ako bude možné zabezpečiť, že tam bude naozaj e, dobrá kontrola toho celého postupu. To myslím, že už teraz máme. Máme tam istý, istý taký kontrolný bod v rámci OSN a aj v rámci EU, kde je možné riešiť e, takéto žiadosti o vyškrtnutie zo zoznamu. Môžete sa obrátiť na inštitúcie, požiadať o to a pokiaľ to nefunguje dobre, tak môžete sa obrátiť aj na súd. Ten bol veľmi efektívny a ten systém, ktorý sme videli aj v iných sankčných režimoch, tak tie podľa všetkého e, fungujú veľmi dobre. Ďakujem pekne. Grazie. I wanted to address several ja by som sa chcel vyjadriť k viacerým témam, ktoré tu boli spomenuté. Poprvé, aký je zmysel toho, aby niekto na tento zoznam bol zaradený a či môžu byť z neho potom vyškrtnutí. Zmysel je podľa mňa ten, alebo je dvojitý, povedzme. Poprvé, vytvoriť dôsledky pre ľudí, ktorí e, takýmto spôsobom e, porušujú ľudské práva v situáciách, kde zatiaľ žiadne dôsledky nie sú a sú vlastne beztrestné. To sa presne stalo aj v prípade magnetického, teda, že sme vytvorili istý, ist, isté dôsledky v prípade člo, človeka alebo ľudí, ktorí boli dovtedy beztrestní, čiže istým spôsobom aj obete sú odškodnené, povedzme, ale čo je ešte dôležitejšie, aj ostatní ľudia, ktorí by takéto niečo zvažovali, sú demotivovaní. A podľa mňa práve ten, tento efekt e, prevencie je možno ešte lepší než ten trestný aspekt voči e, trestajúci aspekt voči tým ľuďom, ktorí boli takto sankcionovaní. A potom otázka, ako môžu byť ľudia z toho vyškrtnutí. E, napríklad som počul, že keď niekto prislúbi, že sa zmení, tak či ho môžeme vyškrtnúť, ale to je absurdné. Keď niekto zabil 100 ľudí a povie, že už 101. nezabije, tak predsa nebude vyškrtnutý zo znamu. E, keď iné osoby alebo iné krajiny niekoho vyškrtnú zo sankčného zoznamu, tak e, spravia to vtedy, ak e, daná osoba čeli spravodlivosti v tej krajine, v ktorej ten trestný čin spáchal. Čiže napríklad, ak je to Rusko a rúsky orgán stíha danej osoby, danú osobu, tak potom už nemusí byť takto sankcionovaná. Jediný dobrý dôvod, prečo by mala byť osoba stiahnutá sa to zoznamu, pokiaľ už na neho raz bola daná, je, ak daná osoba daný trestný čin nespáchala a bola nesprávne uvedená na tom zozname. A v, každom krajine, v každej krajine, kde takýto magnetický akt je, eh, je istý právny mechanizmus, ako takéto prípadné omily riešiť. A potom tá otázka toho názvu. To nie je nejaká drobnosť, je to veľká vec. Myšlienka, že magnetického akty máte v Kanáde USA, Kanade, Estonsku, Litve, Lotyšsku, v Austrálii tiež to zvažujú E, Južná Afrika, Moldavsko, Ukrajina, ďalšie krajiny zvažujú takéto niečo a vždy to bude volať magnického akt a bolo by to veľmi zvláštne, keby sme sa my snažili mať harmonizovanú e, harmonizovaný postup voči e, nejakým osobám a za každým sa to volá magnicky, akurát EÚ by to mali nejako všeobecne pomenované, lebo nechcú tam dať meno toho človeka, ktorý vlastne to celé naštartoval. Nedáva to zmysel. A tiež nedáva zmysel, aby sme si povedali, že my to tak nerobíme v Kanade tiež nemajú názvy podľa ľudí, alebo názvy zákonov, ale tiež sa tam nejakým spôsobom uviedli. To znamená, že za to, že niečo tak ne, niekedy niečo nebolo spravené, to ešte neznamená, že tak e, tomu nemôže byť v budúcnosti. Takýto sankčný režim v minulosti tiež neexistoval e, a teraz existuje. Takže za to, že niečo tak nebolo v minulosti, to ešte neznamená, že to tak nemôže byť ani v budúcnosti. A čo je e, veľmi dôležité, ľudia, keď opisujú, čo spraviť v prípade nejakej nespravodlivosti. Ak máte meno, ak máte nejakú tvár, nejaký konkrétny príbeh, ktorý sa týka toho prípadu, to je efektívnejšie, než e, keď tam iba dáte nejaký všeobecný názov a nejakú sankčnú politiku. Grazie. Come avete visto, ci ha raggiunto. E, ďakujem pekne, ako ste videli, je tu aj Lord Anderson, on je spravodajca za Radu Európy, za parlamentné zhromaždenie Rady Európy, takže poprosím jeho, aby vystúpila a potom budú závery. Okay. First an apology. Ďakujem, prepačte, ale vlak mi meškal, takže meška maja. ja. Problém je ten, že neviem, koľko, uh, akú časť tej témy ste už doteraz eh, prebrali, konkrétne moji predrečníci, ale na úvod iba poviem jednu, toto síce my sme si vypočuli na Rade Európy informácie o iniciatíve Európskeho parlamentu v januári, keď sme končili s prípravou e, našej správy. správy. Tešilo nás to a samozrejme pre nás dáva veľký zmysel, aby sme spolupracovali čo možno do najväčšej miery. A Nebudem sa teraz e, venovať e, pánovi Magnickému osobne, predpokladám, že to už e, niekto spomenul, ale pokiaľ ide o Radu Európy, pripravili sme najprv správu švačarského kolegu Anny Grossa v roku 2014. Jeden odsek tej správy hovoril, že ak nebude primeraná reakcia v primeraný čas, tak ako také posledné riešenie by sme mohli zvážiť, že členské štáty by zaviedli zacielené sankcie. nielenže e, neboli reakcie primerané, ale dokonca ruské orgány zašli ešte ďalej, začali zneužívať ten systém červených nahlásení, tzv. v rámci Interpolu už aj v januári 2019 e, dokonca podali e, vlastne takéto sa zneužili ten systém aj voči pánovi Brawlerovi a potom si určite spomínali tu viaceré krajiny, ktoré tiež nasledovali. Najprv to bola USA, boli USA 2012, to sa týkalo iba o Magnického a potom našťastie tá iniciatíva sa rozšírila a teda sú tam dnes sankcie proti všetkým ľuďom na celom svete, ktorí beztrestne takto konajú. Určite ste počuli o ľuďoch, ktorí tam eh, boli zahrnutí, generáli s barmi, z, ľudia z Venezuely, z Južného Sudánu, krajiny ako Litva, Lotyšsko, Estonsko a Šan- e, Kanada, to je naozaj skvelý príklad. To sú všetko krajiny, ktoré jednohlasne e, prijali tento zákon. Aj u nás v našej krajine my sme na sekretariat navrhli, alebo na predsekretariat som priniesol dva návrhy zákonov, ktoré v Británii máme k tejto téme. E, jeden je o pre špinavých peňazí, druhý je o sankciách, takže nie je to úplne magnický akt, ale našla sa cez, e, alebo e, teda nadstranická koalícia, čo je e, pozoruhodné, keďže u nás je parlament veľmi rozdelený. Máme tam Margaret Hodge z Labour Party, čo je moja kolegyňa a kolega Mitchell, konzervatívec. Oni spoločne presvedčili dosť neochotnú vládu, aspoň v začiatku neochotnú a dnes patríme medzi najviac aktívne krajiny v tejto oblasti. Takže tu máme k dispozícii tu tie eh, relevantné eh, predpisy a chcem povedať tri veci. Naozaj je tu istá, istá taká vlna eh, v prospech takýto prístup k sankciám. Je to taký širší prístup, ktorý nie je obmedzený iba na Mag- Magnického a cieľ je taký, aby v rámci parlamentného zhromaždenia Rady Európy, aby sme mm, povzbudili čo možno najviac E, vlastne parlamentov a krajín, aby tiež pokračovali a pridali sa k tejto iniciatíve. Samozrejme, nie, nie je to nejaké e, preskriptívne, samozrejme rôzne legislatívy e, alebo predpisy budú, predpis, budú prijaté v rôznych krajinách, trochu inak naformulované, s inými postupmi, e, čo je samozrejme úplne v poriadku. Otázka je, prečo e, tam mať to meno Magnitsky. Magnitsky to je symbol všetkých ľudí, ktorí e, vo svete bojovali proti despotom, E, z čoho skade máme tieto informácie. Potrebujeme, aby vlády spoločne spolupracovali navzájom, pokiaľ je tento zoznam a sú tu skvelé mimovládky aj v našej správe a dúfam, že tú správu vám tu e, predložili, že máte k dispozícii. Spomíname tam jednu norskú mimovládku, ktorá je lídrom v tejto oblasti. A ďalšia vec, ktorú by som zdôraznil, a už sa blížim ku koncu, je nasledovná ak sme vážni, pokiaľ ide o ľudské práva, tak musíme byť vážni, pokiaľ ide o tie postupy, ktoré prijímame. A naozaj e, primerané zábezpeky by mali byť dispozí- <laughs> dispozícii pre ľudí, ktorí sú e, v rámci tejto legislatívy nejakým spôsobom určení. A potom e, posledná vec, tie sankcie by nemali byť všeobecné, mali by byť zacielené voči konkrétnym jednotlivcom, nie voči štátom a mali by sme e, pozbudiť aj parlamenty jednotlivých krajín, aby postupovali v tomto podobne ako my. A pokiaľ ide o e, rozhodné parlamenty, napríklad v Británii sa pracuje na e, boji proti e, praniu špinavých peňazí, máme tam napríklad verejný register, pokiaľ ide o verejné alebo teda súkromné vlastníctvo, či to sú pozemky, domy a tak ďalej. Byť tiež ľudia, ktorí eh, chcú kúpovať takéto nehnuteľnosti, aby tam tiež mohli byť zahrnutí a takisto v Británii a tiež bola vláda v tomto neochotná, dali, eh, zahrnuli sme tam aj tie eh, Pánske ostrovy a iné zahraničné, alebo teda regióny nachádzajú sa mimo hraníc e, Británie striktne vzaných a teda chcem jasne vyslať signál takýmto pachateľom e, porušení ľudských e, práv. Nie ste vítaní v našich krajinách, nech, nemôžete využívať naše finančné systémy na to, aby ste nejakým spôsobom narábali so svojimi nezákonnými príjmami a aj na rade Európy som hovoril na výbore pre ľudské práva. My vnímame kolegov z parlamentu ako spolubojovníkov v tejto veci. Vítame aj vašu iniciatívu a dúfame, že spoločne budeme môcť v budúcnosti pracovať na tom, aby sme naozaj dokázali znižovať výskyt takýchto porušovaní ľudských práv. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem pekne a záver našej rozpravy, rozpravy, aké závery teda si z tohto môžeme odnesť. Poprvé, máme tu novú schému globálnych zacielených sankcií zo strany EÚ. Tá by mala byť súčasťou našej politiky ľudských práv a musíme tam zahrnúť aj existujúce mechanizmy, existujúce nástroje a akýkoľvek ruský sankčný mechanizmus, pokiaľ je ľudské práva, by nemal byť vnímaný ako nejaký nástroj, ktorý je zacielený voči konkrétnej krajine, voči konkrétnemu jednotlivcovi, ale má to byť vnímané ako istý efektívny nástroj, ako e, splniť spoločný strategický cieľ, a to síce ochrana ľudských práv a zabezpečenie, zabezpečenie toho, aby ľudia, pokiaľ nedržia ľudské práva, aby mali z toho aj nejaké dôsledky. Po druhé, chceme vytvoriť e, nový sankčný e, režim, E, ktorý by mal byť e, e, teda právne platný, streamlinovaný, realistický a rozhodnutie o tom, kto bude na tento zákon, na tento zoznam zapísaný, to rozhodnutie by malo byť čo možno najviac nepolitické. Malo by to vychádzať z jasných parametrov a po tretie, samotné sankcie by mali dávať konkrétne výsledky v teréne, a mali by tam byť jasné signály vyslané, že Európska únia chce byť vnímaná ako e, hráč, ktorý je dôveryhodný, ktorý vychádza pri svojich aktivitách zo svojich princípov a to, čo my chceme dosiahnuť ako Európsky parlament, je to, aby všetky európske inštitúcie naozaj vážne pracovali na tejto veci a týmto smerom. Ďakujem eh, pekne všetkým našim eh, hosťom. Bolo to veľmi celé zaujímavé. A ešte sa hlási eh, pán Tanok. Prepačte, kolega tu predtým nebol pritom, tak iba chcem sa spýtať, či očakávate nejaké problémy, keďže Brexit je o 6 týždňov, alebo mal by byť. Čiže pokiaľ bude nejaká európska legislatíva, ktorá by to pokiaľ na úrovni 27 krajín a Británia už teda medzi ne patriť nebude. A pokiaľ nebude dohoda, pokiaľ bude no deal Brexit, či nedôjde k nejakému tzv. sanction shoppingu zo strany nejakých diktátorov, e, zo strany nejakých skorumpovaných e, hráčov, ktorí možno budú e, zneužívať to, že v Británii možno nebudú, nebude taký prísny sankčný režim ako vo zvyšku ako môžeme zabrániť tomu, Eh, aby sme teda dávali nejakú motiváciu takýmto ľuďom, aby sa dostali do krajín, eh, eh, ktoré sú povedzme menej prísne vočne, tak povedať. Pokiaľ bude nejaký deal, tak to by nemal byť taký veľký problém, ale pokiaľ budeme mať no deal Brexit, to by mohol byť problém. Ďakujem za dobrú otázku. Dúfam, že ak budeme môcť, tak v oblasti, ktoré sú pre nás relevantné pre všetkých, tak dúfam, že je veľmi dobrá spolupráca bude aj do budúcna E, fungovať. Ja som tiež taký Európan a dúfam, že vláda bude vnímať ľudské práva ako nejakú oblasť, kde môžeme spoločne spolupracovať. A pokiaľ ide o ten zoznam, už dochádza k výmene informácií s krajinami, ktoré už nie sú, alebo zatiaľ nie sú e, členskými štátmi, alebo vôbec nie sú členskými štátmi EU, či to je USA, Kanada, možno aj v prípade Austrálie to bude podobné, keď e, v Austrálii takýto zákon schvália. Takže neviem to nejako definitívne povedať, ale dúfam, že toto by mohla byť oblasť, kde v parlamente rozhodne e, je silná lobby v prospech nielen ľudských práv, ale konkrétne v prospech zabezpečenia toho, že takíto zločinci, ľudia, ktorí e, porušujú ľudské práva, aby naozaj boli aj potrestaní. A dúfam, že toto bude oblasť, kde bude možná veľmi úzka spolupráca. Dobre, ďakujem pekne. Ak ste, pán Tánok, spokojne s touto odpoveďou, výborne, ďakujeme pekne všetkým. Perfetto. No, anzi. Bene, iniziamo questo ultimo punto all'ordine del giorno. Takže posledný bod eh, na programe výmena názorov s zastupcom vysokokomisára pre ľudské práva OSN, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv v regióne Kašmír. Predtým, ako začneme, chcem vám iba všetkým e, pripomenúť, že pred pár dňami došlo k teroristickému útoku, kde bolo zabitých 40 e, policajtov indických policajtov. A pripomínam teda túto skutočnosť a k tomu pripravíme aj vyhlásenia, aby sme odsudili túto skutočnosť a aby sme viedli solidaritu e, s obeťami. My samozrejme plne, a to je jasná vec, odsudzujeme akékoľvek násilné činy. Teraz e, by som chcel zdôrazniť, že Kašmír je, sa nachádza eh, na hranici troch eh, krajín. Už 70 rokov tam prebiehajú spory, teritoriálne spory a dnes sa budeme venovať najmä téme ľudských práv osôb, ktoré, ktoré v Kašmíre Kašmír žijú a v posledných rokoch sme sa venovali rôznym témam ľudských práv, niektoré boli komplexnejšie, niektoré menej. Sme presvedčení, že ľudské práva sú veľmi dôležité a že treba témy súvisiace s ľudskými právami, e, otvárať, spomínať, hovoriť o nich bez toho, aby s nimi boli nejaké tabu spojené. E, vždy, keď sú tieto práva e, ohrozené, práve o to viac treba chrániť ehm, ľudské práva jednotlivých ľudí, pokiaľ sa nedodržiavajú ľudské práva vedie to iba k nestabilite a stabilita môže byť dosiahnutá iba vtedy, pokiaľ budú ľudské práva dodržiavané, pokiaľ sú garantované slobody a práva ľudí, vtedy sú naše spoločnosti slobodné a silné. Pre Európsky parlament e, samozrejme je jasné, že akékoľvek, akékoľvek násilie je neospravedlniteľné a dialog medzi krajinami to je najlepší spôsob, ako problémy riešiť. Teší ma, že aj e, zastupca e, komisára OSN pre ľudské práva je tu e, prítomný, respektíve prítomná s nami. Pani kolegyňa bude hovoriť o hlavných odporúčaniach správy tohto úradu, pokiaľ je situáciu v Kašmiri. Táto správa bola v roku 2018 v júni zverejnená a nájdete k dispozícii aj vo svojich dokumentoch dnešnej schôdzi. Takže rovno poprosím pani Kristín Čung z OSN, nech sa páči. Thank you. Ďakujem. Moja prítomnosť na podvýbore pre ľudské práva Európskeho parlamentu je v mojej funkcii pracujem pre OSN, pre kanceláriu Vysokého komisára pre ľudské práva. Chcem hovoriť o situácii s ľudskými právami v regióne Kašmír. Nič v mojich poznámkach by sa nemalo brať za porušenie alebo udelenie nejakých výsad e, v rámci dohovoru OSN z roku 1946. Vysoký komisár pre ľudské práva OCHRC dostal e, správu 14. júna 2016 o zhoršujúcej sa situácii v Kašmíre týkajúcich sa ľudských práv. Ja by som chcela teraz vyjadriť e, sústrasť všetkým, ktorí minulý štvrtok prišli o svojich blízkych. Sme naozaj veľmi rozosmutnení týmito úmrtiami a počtom zranených. Odsudzujeme tých, ktorí zabili a apelujeme na to, aby boli predvedený pred spravodlivosť. Táto správa hovorí o ľudských právach v konflikte, ktorý trval 10 rokov na území Kašmíru, o ktorý sa sporia, o ktoré sa sporia, sporia India a Pakistan. Pakistan a India bojovali medzi sebou na e, dve vojny boli, čo sa týka Kašmíru. Medzinárodná komunita OSN si je vedoma politických e, citlivostí v tomto predlžovanom konflikte, ale porušovanie ľudských práv a medzinárodných štandardov, humanitárnych zákonov sa e, v indickom štáte Jamun v, Kašmíru objavovali od roku od 80. rokov a tomu sa nevenovala dostatočná pozornosť. Milióny e, ľudí v Kašmíre trpeli nedostatkom ich ľudských práv. Vyhlásenie k politickej situácii v Kašmíre musí v sebe obsahovať prerušenie cyklu násilia a prevzatie zodpovednosti za minulé násilie, za zneužitie moci zo všetkých strán, ktoré sú okolo stola od všetkých aktérov, e, vyrovnať sa s minulosťou. Beztrestnosť e, nesmie byť ani v prípadoch, keď indické bezpečnostné sily spáchali e, násilie. Takisto tu pozorujeme obmedzovanie slobody prejavu, slobody zhromažďovania, slobody náboženských prejavov a presvedčení. Zneužívanie a e, porušovanie ľudských práv zo strany indickej administratívy dokonca zahrňa aj únosy, zabitia a sexuálne násilie. E, cez e, tzv. line of control lietajú granáty a potrebujeme podrobnejšie odporúčanie zo strán vlád Pakistanu, e, Indie aj zo strany e, neutrálnych e, medzinárodných organizácií. Táto správa, na ktorú sa odvolávam, ešte k nej chcem povedať o metodike. OCHRC opakovane apeloval na Indiu a Pakistan od 2016 keď sa na tejto hranici nazývanej line of control páchali nás, násilné činy. E, požiadavky boli zamietnuté. Apel na ochranu ľudských práv e, bol nevyužitý. OCHRC napriek tomu vyprodukoval správu. Je to v rámci mandátu Vysokého komisára pre ľudské práva, ako to stanovuje e, uznesenie OSN 48 141. Sú tu rozličné aktivity v oblasti ochrany ľudských práv, vrátane monitorovania a písania správ. Táto správa používa informácie z otvorených zdrojov, najmä parlamentných otázok, verdiktov súdu, policajných správ, vypovedí e, oficiálnych predstaviteľov z rozličných e, indických orgánov. A pri mnohých príležitostiach OCHRC spolupracovalo s organizátormi organizáciami e, občianskej spoločnosti v teréne. Táto metodika využíva overovanie, teda dôkazy k tvrdeniam, posudzovanie e, situácie s ľudskými právami v Kašmíre vyplýva z právnych záväzkov, ktoré podpísali dobrovoľne Pakistan aj India pri príležitosti mnohých, uzavretia mnohých zmluv vrátane Medzinárodného dohovoru o právach, e, právach rôznych druhov, ľudských, kultúrnych, e, náboženských a podobne. A táto správa sa sústreďuje na udalosti od júla 2016 do apríla 2018, keď sa začali konať obrovské demonstrácie po zabití, e, ktoré za, to, čo sa začalo v lete 2016, sa vysvetľuje v tejto správe. Kľúčové zistenia zahrňajú nadmernú silu zo strany bezpečnostných zložiek pri zabitých a z toho vyplýva aj počet zabitých a zranených. 145 civilov zabili bezpečnostné zložky od júla 2016 do konca marca 2018. 20 ďalších civilov v tom istom období zabila armáda. Vlastné čísla, ktoré poskytla vláda, bolo 78 ľudí, vrátane dvoch policajtov v tých, počas týchto nepokojov, ale 115 boli ďalšie čísla, ktoré sme počuli, takže sú v nesúlade. Jedna z najnebezpečnejších zbraní proti tým, čo protestovali v roku 2016, boli eh, hromadne od strelby 17 ľudí bolo zranených tými touto masívnou streľbou do demonstrantov do augusta 2017 až 6 tisíc, vyše 6 tisíc tieto kovové peletky, ktoré sa strieľali zo spalebných zbraní, zranili. Organizácie občianskej spoločnosti veria, že z časti alebo úplne ľudia aj oslepli vďaka týmto zbraniam. štáte Džamo v Kašmíre naozaj panuje takmer bezpravie, nedá sa tu dovolať ľudských práv. Zákon z roku 1990 poskytuje e, bezpečnostným zložkám imunitu voči akémukoľvek zneužitiu a porušeniu ľudských práv, dokonca aj proti nezákonnému zatknutiu a zabitiu. Vláda nemieni e, stíhať vojakov, ktorí páchajú násilie hoci bolo zaslaných 50 žiadostí o preskúmanie činov bezpečnostných zložiek. E, nútené zatknutia sa využívajú, aby sa predchádzalo trestným činom, oficiálne povedané, a orgány sú autorizované podľa zákonov vydať takýto zatýkač na zatknutie aj pre, e, na základe rôznych e, brikovaných um, obvinení, ktoré sa takmer nikdy nedostanú pred súd. Sú dokonca e, dobrovoľné alebo nutené zmiznutia, ktoré nikdy neboli vyšetrené. Vlastne e, sa e, v Kašmírskom údolí objavili aj masové hroby, sú správy o tom. A vláda používa pozastavenie mobilnej siete a internetu na dlhé obdobie od roku 2016. Čo sa týka médií, tie sa tiež zameriavajú na tých, čo obhajujú ľudské práva. Od roku 2017 eh, aj v roku 2016 a 17 bolo pozorovaných eh, mnoho takýchto incidentov. Bolo zdokumentované, že niektoré skupiny eh, páchajú porušovanie ľudských práv, unášajú Eh, civilistov, zabíjajú ich a páchajú sexuálne násilie. Tieto spomínané skupiny operujú na území, ktoré má pod správou India v Kašmíre a operujú v tomto regióne. Eh, viac ako polovica pôvodných, napríklad Laškari, Tajbačaš, Imam Haman sú názvy týchto skupín Hizba Mujahedin, eh, stále operujú polovica z pôvodne fungujúcich skupín a sú e, na území Kašmíru, ktoré spravuje Pakistan. Sú na sankčnom zozname, čiže oba tieto regióny, aj spravované Indiou, aj Pakistanom, sú problematické. E, ozbrojené skupiny útočia voči civilom a personálu e, armádnemu, ktorý je napríklad na dovolenke. Mnoho takýchto incidentov sa popísalo do roku 2018. Takisto zabitie aktivistov, e, opozičných strán, vyhražanie sa lídrom politických strán. Ozbrojené skupiny operujú v kašmírskom území. To je menšina. Menšina hinduistov tam žije, nazývajú sa kašmírsky punditi. A tisícky týchto banditov, museli si nájsť e, útočisko v iných častiach India, utiekli pred násilím. Územie, ktoré spravuje India, sú údajne autonómne, ale v skutočnosti pakistanský Kašmír má ministerstvo pre kašmírske záležitosti, ale Pakistan kontroluje tieto územia. V ústave je nelegálne spochybňovať prípadné pripojenie týchto území k Pakistanu. To e, cieli na tých, ktorí robia kampaň za nezávislý Kašmír ako štát a takisto e, novinár, na novinárov to cieli a na tých, čo pracujú v médiách. Azerbaidžan v Kašmíre a v ďalšie pro e, aktívne sily nie sú pripustené do politického života, často sú monitorovaní a uväzňovaní, tí, ktorí majú iné, iné názory. Sloboda náboženstva, sloboda presvedčenia viery sú narúšané, e, cieli sa na politickú opozíciu a na aktivistov v občianskej spoločnosti, e, novinárov, obvinujú v rámci protiteroristického aktu Stovky jednotlivcov boli uväznení a obvinení z teroristických činov v Kaldy Pakistane a využívali sa tu cieľené aktivity na konkrétne osobnosti v občianskej spoločnosti. Streľba a hádzanie granátov ponad e, line of control, ponad túto hranicu, e, to sa deje z oboch stran podľa pozorovateľov civilné obyvateľstvo na oboch stranách eh, regionov Kašmíru mm, prišlo o svoje majetky, boli, bolo na nich strieľané, boli zranení, zabití, čiže bežný život je úplne rozvrátený. Od januára 2017 a mm, do marca 2018 74 civilov zomrelo a 2300 násilných aktov bolo spáchaných. Napokon e, by som sa dostala ku kľúčovým odporúčaniam a budem citovať priamo z našej správy. O HCRA CR e, uznáva, aký, aké historické pozadie viedlo k súčasnej situácii v Kašmíre. Je to krajina alebo oblasť rozdelená medzi Pakistan a Indiou. E, ľudia na oboch stranách tejto line of control, tejto hranici, trpia a porušujú sa ich ľudské práva súrne treba vyriešiť porušenia ľudských práv v minulosti, aj tie, ktoré prebiehajú v súčasnosti, vo, pre všetkých v Kašmíre, ktoré, ktorí už trpia 70-ročným predlžovaným konfliktom. Politická situácia v Kašmíre by sa mala zamerať na ukončenie cyklu násilia a to, aby e, prevzali zodpovednosť páchatelia za svoje činy a obete dostali odškodnenie takáto, k tomuto sa dá dopracovať iba zmysluplným dialogom všetkých, čo žijú v Kašmíre. Záverom, toto je súhrn kľúčových odporúčaní, ale pozbudzujem vás, aby e, podnecujem vás, aby ste si prečítali našu správu. Je plná podrobností, komplexná. A Rade pre ľudské práva odporúčame zvážiť naše odporúčania, zriadiť napríklad vyšetrovaciu komisiu, ktorá by mohla nezávisle a medzinárodne preskúmať porušenia ľudských práv v Kašmíre. Vláde Pakistanu a začneme Indiou. Vláde Indie odporúčame, táto správa odporúčala, že by mala urgentne apelovať na to, aby sa vyšetrili všetko, čo od júla 2016 spáchali bezpečnostné zložky, ozbrojené skupiny a ako zneužívali ľudské práva vrátane zabití civilov. Tí, ktorí sú zranení, rodiny, tí, ktorí boli e, zabití v kontakte so, s bezpečnostnými operáciami, e, všetci títo by mali byť odškodnení Veci by sa mali dostať do súladu s medzinárodnými zákonmi pre ľudské práva. Žiadne e, nútené zatknutia by nemali existovať a tí, ktorí boli takto nezákonne zatknutí, by mali byť prepustení. Treba zneu- prestať so zneužívaním protiteroristickej legislatívy, treba nastoliť mierové spolužitie a tolerovať aj tých, ktorí vyjadrujú e, odlišné názory, tolerovať disidentov. Čo sa týka slobody vyjadrovania a zhromažďovania, e, takéto niečo by malo byť povolené. Politickí aktivisti, novinári a ďalší, ktorí boli odsudení za to, že, že pokojne vyjadrili svoj názor, by mali byť okamžite pri, prepustení. Ústava by mala byť novelizovaná, aby sa skončilo s kriminalizáciou e, moslimov. Ďakujem za pozornosť. Grazie, grazie. Eh, adesso apriamo. Ďakujeme. Teraz sa dostávame k diskusii. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý večer. Asi hovorím v mene všetkých, keď odsudím eh, minulotýžňové eh, úmrtia. E, po rokoch kampane e, tento parlament má historickú výmenu názorov k porušeniam ľudských práv v Kašmíre. Som britským zástupcom regiónu s veľkým e, zastúpením diaspory kašmírskej, pakistánskej a indickej. India získala nezávislosť, taktiež Pakistan, ale budúcnosť e, nebola dopriana Kašmíru. Dlho ho e, zanedbávalo medzinárodné spoločenstvo. Po 11 rokov o ňom nehovoril ani tento parlament. Mnohí preto nevedia, v akých podmienkach pekelných žijú kašmírčania masové miznutie, násilie sú súčasťou každodenného života. Nedávna správa OSN o zneužití ľudských práv preto prináša e, nádej. Teší ma, že je tu pani Chang a, e, a dúfam, že mnohí budú reagovať e, na odporúčania a kritiku obsiahnuté v správe. Kritika je tu z oboch strán rôzneho rozsahu a štrukturálnej povahy. Škoda, že dnes tu nemáme kašmírčánov. Oni by mohli svedčiť o mnohých tých porušeniach ľudských práv. Emocionálne príbehy. Mohli by sa podeliť o hrozných príbehoch, masové znásilňovanie páchané bezpečnostnými zložkami mnohí, ktorí boli zastrelení ozbrojenými indickými zložkami. Mojím e, cieľom, moje ciele, môj celý ži- Nedávno mi uh, indický priateľ povedal, že videl uh, popisoval príklady uh, smrti nevidných kašmírčanov. Kolegovia, toto, takto som chcel zdôrazniť e, beztrestnosť, ktoré, e, s ktorou od, obro, ozbrojené zložky páchajú o, e, hrozné činy. Ako hovorí táto správa, už 28 rokov platí zákon v Džamu a Kašmír, ale pritom tu nebolo jediný prípad, jediný prípad stíhania vojakov ozbrojených zložiek za použitie sily. To je nepriateľné, treba to ukončiť. Odporúčania zo správy OSN musia, musí ich nasledovať aj EÚ, pokiaľ ide o, o porušenia ľudských práv na oboch stranách kontrolnej línie. Nedostatok e, činov a krokov ESVČ je jednoducho šokujúci. Kašmírska krv by nemala byť e, nepovšimnutá. Máme pred sebou výzvy, ale ja chcem povedať, že mier je možný vždy. Tento kontinent, kedy si pustošili vojny e, medzi Francúzskou a Nemeckom, ktorí sú dnes spojencami, nič nie je nemožné. Ťažko e, je možno veriť, že toto bolo len pred 20 rokmi, ale takto by mohol vyzerať Kašmír a mohol by byť prosperujúci, ak každý príloží svoju ruku k dielu. Ak sa pozrieme na možnosť mieru, a budeme ho, túto možnosť spomínať, treba však prestať so zabíjaním a prenasledovaním nevinných kašmírčanov. Nebudú môcť mať e, spravedlivosť, ak to nesplníme. Mám jednu otázku, pani Čung. Čo môžeme my ako EÚ robiť, aby sme podporili odporúčania správy? aby OSN vytvorilo vyšetrovací výbor. Ďakujem pekne. E, evitiamo tifi da stadio, eh, perché stiamo facendo una riflessione su, sui diritti. Ďakujem. Veľmi dobrý prejav. Ďalší eh, kolega, nech sa páči, pán Van Orden. Ďakujem za vaše úvodné poznámky. Som presvedčený, že všetci tu prítomní e, odsudzujú teroristický útok, ktorý sa 14. februára odohral v, Kaš- v Džamu a Kašmír, kedy bolo zabitých 40 ľudí. V prvom rade musím zdôrazniť pani Chang, teší ma, že ste tu, ale neviem na ako, základe akého princípu ste tu, aký je váš terajší štatút kto presne vás pozval. Bol to vysoký predstaviteľ, eh, komisár OSN pre ľudské práva, ktorý žiadal o nomináciu alebo vás pozval niekto lokálne. Nie som si istý. V každom prípade eh, jasne ste e, povedali, kto je zodpovedný za terorizmus v Čamu a Kašmíri. A ja vám ďakujem. Je na škodu že niektorí sa snažia toto stretnutie použiť ako propagandistické stretnutie ku Kašmíru, keď v skutočnosti by sme sa mali pozerať na celú tú otázku sponzorstva terorizmu zo strany Pakistanu e, v indickom štáte Jammu a Kašmír. To je otázka, pretože najväčší či zneužívanie ľudských práv to e, robia teroristi a musíme sa pýtať, ako je možné, že tie teroristické skupiny dokážu operovať v Džamu a Kašmíri? Ako ste správne povedali, zišli z tzv. Asad Kašmíru a ni- kvôli útlaku pakistanských e, e, orgánov je tu presvedčenie, že útok z 14. februára bol e, zo strany pakistánskej teroristickej skupiny, ktorá je e, e, podozrievaná z viacerých teroristických aktov v Džamu a Kašmíri v posledných rokoch. To by sa neudialo určite, keby nebola spolupracovala bezpečnostná štruktúra Pakistánu. My vyzývame Pakistán a jeho vládu, aby ukončili teroristické aktivity za kontrolnou líniou, aby potlačili teroristické skupiny ich aktivity na území, ktoré kontroluje a poskytli akúkoľvek pomoc indickým orgánom pri predvádzaní e, páchateľov pred e, spravodlivosť. Pakistan má medzinárodnú morálnu zodpovednosť prestať s vykoristovaním e, kašmírskej problematiky na svoje účely. Zdá sa, že dnes tu nie je bezpeč- bezpečie pre teroristické skupy pod jej kontrolou a ukazuje sa to na kroky, ktoré ohrozujú zmierenie a dialog s Indiou. Toto je posolstvo, ktoré potrebuje diaspora si odniesť so sebou. Pán predseda, ak sa pozriem na samotnú správu, je, eh, odsudzuje sa tu ľudskoprávna situácia v tejto časti Kašmíru, ktorá je momentálne pod pakistánskou kontrolou. Namiesto to, aby e, e, e, v zásade je veľmi jasné, ako sa majú problémy, ktoré tam sú, ale najväčší problém je sponzorstvo terorizmu. Ak by sa toto odstránilo, každý v, tej, v tomto regióne by dokázal mierumilovne žiť. Majme na pamäti, že India je slobodná, prosperujúca demokracie. 172 miliónov moslimov v tejto krajine, tretia najväčšia muslimská populácia na svete, môžu slobodne vykonávať svoje náboženstvo a ich občianské širšie práva spôsobom, ktoré, ktorý v Asad Kašmíri vykonávať nemôžu. Ďakujem. Grácie. Ďakujeme. Dve krátke poznám, e, známky. Chcem vás poprosiť, aby ste e, prejavy e, proslancov nekomentovali, ak nemáte ten istý názor. A potom druhý bod. Máme pol hodinku času, pretože potom tlmočníci musia ísť preč. Intenzívne pre nás pracovali dnes. Nemôžeme ich jednoducho žiadať zostať po 18.30. To znamená, že do 18.30 máme čas, potom musíme pokračovať v angličtine. Máme tu predsa mnohých e, anglických e, rodilých hovorcov. A tretí bod potom, e, smerujem ho na pána Fan Ordena. Ma, dos, poslali sme pozvanie úradu Vysokého komisára pre ľudské práva a tam pani Chang, kto bola potom poverená a prísť sem k nám. Nemusia si sa mimochodom vôbec vysvetľovať či obhajovať tu. Teraz David Martin. Ďakujem pekne. Len sa pridávam k pani Čong a ďalším predrečníkom odsudzujúc teroristický útok a e, chcem len vysloviť sympatie e, e rodinám pozostalých. E, vítam túto správu. Je to odvážny pokus osvetliť situáciu, ktorá vieme, e, že India by nechcela, aby svet o nej počul. E, robí veľké snahy, aby v, tom, v jej kontrolovanom Kašmíri e, sa nedozvedel. Myslím si, že India je najväčšou demokraciou na svete, ale ak aby som bol indický kej vláde. Hambil by som sa za Kašmír. Nemožno sa píšiť zo strany Indie za jej správanie v tejto oblasti. Teší ma, že sa tu ne, e, uskutočnil e, pokus odstraniť obsah tejto správy. Ťažko sa získavali e, informácie, ktoré získavalo OHCHR. E, e, tento výbor po dlhé roky e, získaval z informácií ako Human Rights Watch, Amnesty International informácie. Určite je tá správa e, podrobná správna. Pán Fondel má pravdu. Terorizmus z ktorejkoľvek strany je nepriateľný a ja si, si myslím, že Pakistán by mohol urobiť oveľa viac, aby bránil teroristom, ale aby sme dali e, vinu len teroristom za správanie kontrolných e, zložiek je nepriateľné. Tí, ktorí velia a kontrolujú túto vlast, majú sa správať tak bezchybne, ako sa to len dá. Oni majú moc, a oni majú za sebou e, vládu a oni by mali byť braní na zodpovednosť. A je hambou pre centrálnu indickú vládu, že nikdy nestihala táto vláda jedno, jediného voja, Iraka, napriek tomu, že by to boli výrazné dôkazy zneužitia ľudských práv. Kolega Kán veľmi jasne demonstroval tú situáciu a správa pani Chang bola veľmi jasná. Nikto tu nezíska, ak budeme e, sa vzájomne obviňovať jedna strana druhú. Musíme nájsť humanitárne riešenie pre humanitárnu krízu. Nejde tu o to, kto Kašmír eh, kontroluje, o históriu. Ide tu o práva jednotlivcov v tejto krajine, aby sa k ním eh, pristupovalo s príslušným rešpektom. Grazie, David Sule. Ďakujeme, David Sule. Thank you, President. We are... Ďakujem, sme tu dnes na to, aby sme hovorili o dlhodobom kašmírskom konflikte z ľudskoprávnej perspektívy na základe správy OSN. Tá správa sa zameriava na vývoj v Indiou z právovanej časti Kašmíru e, od roku 14 do roku 18. Sú tu ľudskoprávne výhrady pre jednotlivé provencie spravované e, Pakistanom. Táto správa podľa mňa je vyvážená plná faktov, vecná a obsahuje jasné zistenia a odporúčania obom vládam s cieľom chrániť e, ľudské práva v Kašmíri. Po 7-10 ročiach e, veľmi zložitého a násilného konfliktu Kašmírčania na akokoľvek strane e, kontrolnej línie sa nachádzajú, akéhokoľvek sú význania, si zaslúžia spravodlivosť a mieru milovné riešenie. Násilie nikdy nie je vhodným prostriedkom na riešenie politických a teritoriálnych sporov. Všetky formy násilia treba odsúdiť. Preto chcem využiť túto možnosť, aby som odsúdil teroristický čin z februára, 14. februára. Súčasne e, vyzývam ozbrojené zložky, aby sa E, držali medzinárodných štandardov, boli, e, boli zdržanlivé, keď e, riešia otázky nepokoja a protestov. Politické riešenia by sa mali snažiť ukončiť bludný kruh násilia a tiež otázku zodpovednosti za súčasné a minulé násilie páchané všetkými stranami. Riešenie možno dosiahnuť len dialógom a zapájaním kašmírčanov ktorí majú právo na rozhodnutie o svojom e, osude a budúcnosti. Systematické porušovanie základných ľudských práv a bestretnosť za takéto porušenia treba ukončiť. Prístup k spravodlivosti a opravným prostriedkom musíme poskytnúť. Bezpečnostné indické zložky by nemali byť e, beztresné, ak ide o požúčenie ľudských práv alebo e, zabitia bez súdneho rozhodnutia, zneužívanie eh, protiteroristických zákonov tiež na prenasledovanie tých, ktorí mierumilovne eh, sa angažujú v občianských aktivitách. V každom prípade medzinárodné eh, záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva treba rešpektovať. Hľadajúc pravdu a spravodlivosť podporujem požiadavku, aby prebehla nezávislá hĺbková forma vyšetrovania obvinení porušení ľudských práv a ich zneužívanie e, v Kašmíri. Ďakujem. Ďakujem. A ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade som naozaj sklamaná, že kolega Jeffrey van Orden e, nie bol konštruktívnejší pri svojich poznámkach, ale táto správa o SN porušeniach ľudských práv v Kašmíri e, je naozaj znepokojivým čítaním. Je to pravdivý a presný pohľad na to, čo sa deje a nie je dôvod e, neveriť v, bez, e, v objektívnosť tejto správy. A táto situácia v Kašmíri nemôže pokračovať. Nedávny trag, nedávne tragické udalosti ako E, ako úmrtie 40 e, členov paramilitantných e, zložili, je len ďalším dôkazom pre naliehavé postup. Nie, nie len z, pre záujmy kašmírčanov, ale pre susudov. Ľudia v Kašmíri sami musia byť v centre akýchkoľvek úsilí a rokovaní aby sa e, riešili ich záujmy. Po príliš dlhú dobu ich právo na seba určenie sa ignorovalo. Ak zabudneme na jednotlivé tie porušenia a ľudských práv, tak ako sa dokumentujú v správe, je to e, porušenie ľudských práv kašmirčanov, že po posledných 17 rokov sa im upieralo právo na seba určenie. Je čas na politické riešenie. A toto je záujme celého regiónu. Mladá e, e, populácia si zaslúži e, zamestnanosť a vzdelanie. Vieme, že ekonomická prosperita sa dá dosiahnuť len mierumilovným súžitím, keď práva každého sa rovnako vážia. Je jasné, že ľudia v Kašmíri zo strany politických dohôd minulých 17 rokov neboli v centre. To však možno zmeniť moja krajina, Spojené kráľovstvo, myslím na ňu, ako situácia, ktorá sa zdala neriešiteľná, sa vyriešila, keď sa našiel ko riešenie medzi Severným Írskom, Írskom a Spojeným kráľstvom a čo viedlo e, k Veľkopiatkovej dohode. Podporujem správu OSN a odporúčania vrátane e, špeciálneho zákonu z roku 1990 pre ozbrojené zložky Nechcem však tento rečnícky e, čas na to, že by som vinila Indiu či Pakistán. Je dôležité, aby obe strany spolupracovali spolu s Kašmírom, aby rozdiely sa prekonali a aby sa našiel trvácný mier pre Kašmírčanov. Je to v záujme celého regiónu. Grazie. Giove. Ďakujem, budem hovoriť e, v mojej materčine. Tento parlament vypracoval e, rozsiahlu správu ku Kašmíru. Ja som bol spravodajcom za moju politickú skupinu a vtedy v roku 2007 som e, e, bol e, v teréne na oboch stranách línie a je naozaj veľmi deprimujúce pozrieť, keď som videl tú situáciu tam, tak vysoká prezencia vojenských zložiek, to som málo kde na svete videl. A tu vidno, ak to sa je jednoducho ekonomicky prekvít, tento, tento kedysi prekvitajúci región ekonomicky e, e, zničil jeho strácajúca sila a to je smutné pre tamojších ľudí. Vtedy sme vypracovali 78 odporúčaní. Tu je tá správa, ešte som si ju raz prečítal na ceste sem. To, čo hovoríte vy, pani Čangie, e, sa zhoduje úplne s tým, čo sme my konštatovali v roku 2007. Tie isté konštatovania 12 rokov bohužiaľ prešlo, bez toho, že by sa bolo niečo stalo. To je naozaj veľmi smutné hovorím preto v Nemčine, pretože ten text tu mám v Nemčine a môžem citovať len dve veci. Že napríklad tu ľutujeme, e, e, vyjadrujeme polutenie, polutovanie nad činmi zo strany ozbrojených zložiek a polutovanie, že Medzinárodná komisia nemôže preverovať tieto e, výsledky. A tiež sme povedali, že sme si vedomi toho, že bez ukončenia terorizmu nemôžno dosiahnuť pokroky pre hospodárskú stav obyvateľstva. A tiež sme povedali, že podporujeme eh, odporúčania smerované na Pakistan, pokiaľ ide o medzinárodnú krízovú skupinu, prijať rozhodné opatrenia, aby sa ozbrojené zložky odzbronili, aby sa zavreli eh, teroristické eh, tréningové tábory to bol naozaj ten blúdny kruh, ktorý tu vidíme. Po 12 rokov sa nič nedeje, budem stručný. Jednoducho už vtedy som povedal, a hovorím to aj dnes, ako kolega Kahn to spomenul, bývam na nemecko-francúzskej hranici. Tieto dve krajiny viedli tri vojny. A dnes sme tí najlepší priatelia. Ja nerozumiem, prečo nemôže existovať dobrá vôľa medzi Indiou a Pakistanom po dvoch vojnách, po tom utrpení konečne prijať opatrenia, ktoré vytvoria dialog, dôveru, aby sa prekonal tento konflikt. Čo bolo predsa možné v Európe, musí byť možné aj v týchto častiach Ázie. O tom musíme všetci diskutovať a za to sa zasadzovať. Ďakujem. Bašír. Ďakujem, pán Bašir. Vážený eh, pán predseda, pán Zeri, ja eh, vítam túto správu, ako pani Čung eh, prečítala. Už 10 ročia tu máme mm, také dva nesprávne domy, pokiaľ ide o spor o toto územie. Poprvé, že je to tak veľmi nevyriešiteľný problém, že vlastne ani sa nikdy vyriešiť nebude dať. A po druhé, že to je či to bilaterálna záležitosť, nejaká, nejaký súkromný spor medzi Indiou a Pakistanom a teda nie otázka pre zvyšok sveta. Za posledné roky niektoré z najznamenších mimovládiek na celom svete, či to je Human Rights Watch, Amnesty International, aj medzinárodné médiá ako BBC alebo New York Times eh, priniesli informácie, pokiaľ ide o tú tzv. epidemiu Dead Eye eh, v indickej časti Kašmíru, kde ľudia sú naozaj systematicky mučení, zabíjani, ale to bolo e, predtým, ako bola pripravená prvá správa o situácii e, v oblasti ľudských práv v Kašmíri, ktorá bola v júni uverejnená zo strany e, úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Táto správa dokumentuje fakty a nič iné ako fakty tam uvedené nie je. Týkajú sa obidvoch strán tej hranice. Na jednej strane táto správa potvrdzuje bestretnosť v prípade naozaj veľmi závažných porušení ľudských práv a nedostatok e, prístupu k spravodlivosti v tomto regióne. A zároveň táto správa e, hovorí aj o um, nedržovaní ľudských práv v oblasti e, pakistanskej kontroly, aj keď na inej úrovni. Samozrejme, keď E, strieľať gumové projektily, projektily e, na tisícky ľudí, vrátane deti beztrestne e, v tej indickej časti, to je niečo iné ako obmedzenia niektorých slobôd prejavu alebo názorov a verejného alebo mieromilovného zhromažďovania sa na druhej strane hranice. Ja ako člen podvýboru. Druhá, mám eh, povinnosť, aby som sa zaujímal o každého človeka, bez hľadu na to, akú, aké má náboženstvo alebo farbu mm, pleti. A to mm, platí pre celú Áziu, vrátane Indie a Pakistanu a Kašmiru. Ja podporujem snahy, aby sa deeskalovala situácia v tomto regióne, aby bol pozbudený a podporený mier a aby sa riešili otázky súvisiace s nedodržovaním ľudských práv a teritoriálnych požiadaviek. A preto iba môžem privítať túto prvú správu OSN pre Kašmír, ktorá požaduje medzinárodné vyšetrovanie a chcem e, pogratulovať pánovi riaditeľovi, teda predsedovi, pardon, druhá, e, aj dru, podvýboru druhá ako takému, za to, že konečne sme tento e, bol dali na program. Chcel by som poprosiť obidve krajiny, aby dali okamžitý e, prístup a bezpodmienečný prístup pre OSN bez akýkoľvek výnimiek, e, bez, nejakom, bez nejakého očakávania reciprocity z druhej strany, čo by mohol byť prvý krok pre e, dosiahnutie mieru a stability v budúcnosti. Ďakujem pekne. E, ďakujem e, ešte tu kolegyňa Barbara, tá bude teraz predsedať v mojom mene, musím ísť preč. Ďakujem pekne ďalej, pani Vart. A poprosím vás, ešte raz pripomínam, že už máme iba 15 minút a naozaj vás poprosím, aby ste e, netlieskali. Je to u nás... E, tak sa to u nás nerobí a navyše to aj naťahuje ten čas. Takže Julie Ward, nech sa páči. Ďakujem. Poprvé chcem e, kolegu Kana naozaj oceniť. On v tomto parlamente je menej ako dva roky a za ten krátky čas podľa všetkého sa naučilo veľa viac o tom, ako e, parlament funguje, než pán Orden, ktorý je tu od roku 99 a stále ako keby nechápal, ako vypočutie organizované, ako, ako sa organizuje, ako prebieha výmena názorov, ako sú navrhnutí experti zo strany rôznych e, poslancov a tak ďalej. Takže naozaj má teší, pán kolega, že ste sem prišli, že ste to, túto tému zobrali vážne a že ste s tým niečo aj spravili. My všetci s tým niečo spraviť môžeme a tí, ktorým e, z nás e, e, záleží na ľudských právach, právach môže môžu v tejto veci eh, niečo dosiahnuť, aj keď nie sme členom podvýboru pre ľudské práva. Ja si myslím, že všetci politici by mali vnímať ľudské práva ako niečo veľmi dôležité. To je predsa eh, prvý princíp. Eh, v opačnom prípade našu prácu nerobíme kvalitne. Ja nie som časťou výboru pre obchod, ale hlasovala som tu v parlamente v oktobri v prospech záväznej charty OSN, aby sme podporili e, ľudské práva e, pri obchodných dohodách. A toto je niečo, čo európske inštitúcie by mali vnímať vážne. Obchod nemôže byť, e, nemôže pokračovať a teda takéto obchodné dohody by sa nemali podpisovať, pokiaľ sa nebudú držiavať ľudské práva. Naozaj ma teší, že to už robí EÚ, ale moja krajina Británia, moja vláda od takéto niečo záujem nemá. Čiže tu musíme na, európskej, e, na Európskom fóre najlepšie, alebo dokážeme najlepšie obhajovať ľudské práva. Chcem hovoriť v mene ľudí, e, ktorí nemajú hlas. Pracujem v téme, na téme práv žien, práv detí. E, ženy, obete násilia, či to je fyzické násilie, či to je psychologické násilie v Kašmíre. Tam v Kašmíre to sú naozaj obete veľmi závažných trestných činov, keď do tohto regiónu pojete, keď sa budete rozprávať s týmito ľuďmi, ktorí sú obeťami takéhoto násilia, potom pochopíte, aký dopad to má. To sú aj také polovičné vdovy, ktoré jednoducho nevedia, kde sú ich manželia. Oni sú obeťami tejto situácie. Oni, oni e, nemajú hlas, e, sedia tam a čakajú na to, aby ich niekto informoval, či ich manželia vôbec žijú alebo nie, nevedia, kde sú. A potom je tu ten tzv. E Bright Shopping e, e, indickí vojaci e, veľmi nedostojným spôsobom pristupujú ku kašmírským ženám, majú taký postup, kde im ako keby, aha, kde im e, odstrihnú časť vlasov, to je vlastne istá, istá forma urazenia, poníženia týchto žien, to čo sa tam deje e, a keď tam pojete do toho regionu, tak si to môžete sami pozrieť na vlastné oči, treba o týchto veciach e, hovoriť, my tam cestujeme, my zistujeme takéto veci, ktoré sa dejú. Vaša správa je naozaj veľmi kvalitná, ale stále tam nie je uvedené všetko, čo sa tam deje a čo sa tam deje všetko je to, že <laughs> proste ľudia sa nemôžu vyjadriť, nemajú ten hlas. Ženy, deti to sú vždy prvé obete e, každého konfliktu všade na svete. Takže naozaj ja budem vždy hovoriť v mene týchto e, obeti a musíme e, vždy hovoriť v prospech týchto nevinných ľudí. Ďakujem pekne pán Tánok, pán Simer a pani Griffin. Pán Tánok, nech sa páči. Ďakujem pekne ja tu mám taký pocit deja vu na dnešnom e, výbore. Ja som bol členom tohto výboru už 18 rokov, alebo som členom výboru a som bol som aj tieňom spravodajcom EPP, pokiaľ ide o e, tú správu ku Kašmíru pred pár rokmi a kolega Joe Lennon spomínal, že mnohé odporúčania, ktoré sme všetci e, podporili, ešte stále neboli naplnené, stále sú žiaľ platné prešlo 10 rokov a bohužiaľ nezmenilo sa to a táto bilaterálna, teritoriálna, tento spor, ktorý je najdlhšie prebiehajúci už 70 rokov, e, stále nie je vyriešený napriek e, slovám uistenia e, z rôznych zo stran obidvoch vlád, teda že chcú tieto problémy riešiť, že e, tento problém chcú vyriešiť a samozrejme ja e, tie zistenia v tejto správe akceptujem a nový komisár, teda nová vysoká komisárka pre ľudské práva, pani Bačletová už na úvod povedala, že tieto témy treba riešiť a obsah tejto správy e, musí byť e, vnímaný, študovaný, analyzovaný detailne a jedna aj druhá strana musia otvoriť svoje teritoria pre ďalšie vyšetrovania. Chcem takisto pridať e, svoj hlas k tým ľuďom, ktorí odsudili tú hrozbu, ktorá sa stala tam minulý týždeň, pokiaľ ide o spravodajské informácie, ktoré ja som dostával za posledné e, roky, vždy mi potvrdzovali jednu a tú istú vec, a to síce, že pakistanské ISI týchto teroristov podporuje. Čiže chcem pod, po, požiadať pakistanského premiéra, e, a pakistanské orgány, aby zatkli hlavu tejto teroristickej organizácie. To bude prejavenie dobrej vôle Pakistanu naozaj bojovať proti tejto teroristickej skupine, pretože naozaj napätie tam je veľmi intenzívne. Pakistan a India sú e, jadrové veľmoci. Pán Modi e, sa teda sa vyhráža, že tam bude nejaká, ne, ne, nejaká odplata. E, z druhej strany zase hovoria tiež, že budú dôsledky a samozrejme my nechceme, aby aby takéto niečo, teda, takýto spor nastal medzi týmito krajinami ale Pakistan eh, podľa všetkého naozaj eh, pristupuje beztrestne k takýmto teroristickým eh, skupinám, čo je neakceptovateľné. Ja neakceptujem beztrestnosť v žiadnom prípade, a to platí aj pre indinsk, indickú armádu, samozrejme treba to, treba to prešetriť podobne ako Joe Biden pred 12 rokmi a to bolo ešte pred Brexitom, pred vôbec uvažovaním o Brexite. Som hovoril, že ten európsky model jednotného trhu nejaká miera spolupráce nadnárodnej, na nadnárodnej úrovni, najmä v ekonomických otázkach, že to by mohlo byť e, riešenie. A je mi veľmi ľúto, že SAFT a SARC to sú veci, ktoré vlastne nikdy e, sa nespustili čiatočne preto, lebo Pakistan v skutočnosti, myslím si ja, vždy mal istý pozitívny zoznam, kde umožňoval iba nejaký, nejaký zoznam, nejakú kategóriu e, tovaru na obchodovanie. Keď sme tam tiež cestovať, sme videli, aká je tam chudoba a bola by tam lepšia budúcnosť pre tento región, keby tam neboli stále tieto spory, pokiaľ ide o suverenitu, jurisdikcie, ekonomický rozvoj týchto eh, regiónov. Napokon hranica, ktorá sa nazýva Line of Control, zostáva len čiarou. Na mape ľudia ju prekračujú ale nič z toho sa nemení. Teraz sa vraciame ku globálnej situácii, kedy každý chce vstyčovať steny, bariéry, prekážky. Brexit je iba príkladom reakcie, e, ktoré, ktorú si zvolilo Spojené kráľovstvo. Je to depresívne, keď 12 rokov od našej spoločnej správy Joe sa nič nezmenilo, spory e, sa vedú o to isté, tie isté teroristické organizácie sú zodpovedné za hrozné činy voči indickým bezpečnostným zložkám. Je to ako keby e, spomalená vojna a ľudia sa nechcú vedno proti tomu postaviť. Neviem, či Európska únia e, v tom môže niečo urobiť. Vyzerá to ako bilaterálny spor. My nemáme v tom žiadnu úlohu. Ani OSN toho veľa neurobilo, takže neviem, aké by mohlo byť riešenie, ale úplne e, úprimne dúfam, že o 10 rokov tu nebude tá istá rozpráva. Ďakujeme, pán Tenok. A teraz e, ďalší rečník, pán Simon. Vítam túto správu a jej závery. Zdá sa mi e, veľkým sklamaním, že iba jeden alebo dvaja kolegovia zareagovali na túto správu tým, že by sa pridali k jednej strane alebo ospravedlňovali druhú stranu tejto inštitúcii by sa mala, sa mala venovať oveľa väčšia pozornosť zneužívaniu moci a násilným činom, ktoré sa tu udiali niekoľko sto tisíc e, kašmírčanov, ktorí žijú v oblasti, kde som poslancom, oceňujú jedinečné demokratické inštitúcie, ktoré pomáhajú cezhranične ľuďom. A deje sa to tak, ako nikdy vo svete doteraz sa to nedialo v takej miere. A posolstvo, ktoré by sme chceli šíriť, je, že ľudia, ktorí majú pôvod v Kašmíre medzi mojimi voličmi v anglickom West Midlands, majú právo eh, kráčať po ulici, nikto ich nevražde, neznasilňuje a berú to, že to je normálne a tak by to aj mali brať, pretože to je základné ľudské právo vo všetkých ľudí, vo všetkých spoločnostiach v akomkoľvek čase e, a to isté by malo platiť e, pre ich rodičov, prarodičov, ujov, bratancov. V Kašmíre mali by žiť slobodne, v miery. Nikto by ich nemal vraždiť, e, unášať, mučiť, vraždiť. A demokratické inštitúcie by mali fungovať aj na tomto území spolu s OSN, ktorá je sama o sebe, táto Organizácia spojených národov, demokratickou inštitúciou, by sme chce, mali mm, prestať len malovať čiary do piesku, ale urobiť niečo, aby sa násilie ukončilo. Dnes neovinujme jedna strana druhu. To je naozaj hanebné. Ďakujeme, pán Simon. Pani Griffin, nech sa páči a potom dostane slovo pani Chang. Ale o minútu už budeme pokračovať iba v angličtine. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem povedať, ako veľmi som vďačná pani Chang. Myslím, že vaše odporúčania boli veľmi jasne sformulované, ako povedal David vo svojom príspevku. Vykryštalizovalo sa to e, z situácie, ktorú sme poznali mnohé roky. Fedžid, Antonio, ďakujem vám a ja tu zastupujem región, kde žijú 100 tisíce ľudí eh, z Kašmíru v určitej diaspóre a počas tých rokov som s nimi hovorila, prišla som s nimi do kontaktu a som rada, že prichádzajú do ich domovov, že poslanci sa o nich zaujímajú. Pokúšame sa s spolu s nimi fungovať na každej úrovni politiky, nachádzať riešenia. A to je niečo, toto je niečo, čo sa začalo riešiť pred desiatimi rokmi v Oldame na Radnici e, o 7. popoludní v piatok večer. Na pretras to priniesli ženy a deti, ktoré nám ukázali fotografie a filmy toho, čo sa deje im e, príbuzným v Kašmíre. Mučenie, nutené e, miznutia, porušovania, ľudských práv, sexuálne násilie, odopieranie práva na vzdelanie. Na oboch stranách reštrikcie, porušovania práva na vyjadrenie a e, boj o hranicu. Ja som mala tú výsadu, že som sa mohla zúčastniť na budovaní mierového procesu medzi Írskom a Severným Írskom, Toľko rokov sme bojovali a vy bojovali sme mierové riešenie politickými prostriedkami, zmysluplným dialogom, ktorý zaručuje všetkým kašmirčanom mier. So, thank you. It's really very unlikely, also on another subject, that we clap here. It's very different than the British Parliament, I think. So uh, before I give the um,